Bene. Buongiorno. Dobrý deň všetkým. Prítomným kolegom môžeme začať. Ako viete, dnes ráno máme vypočutie ohľadom súčasných fóriem otroctva v tretich krajinách. To je problém, ktorý považujeme naozaj za veľmi dôležitý v praxi súčasné formy otroctva sú vykonávané na všetkých zraniteľných eh, skupinách obyvateľstva, hlavne na zraniteľných skupinách. Na, je to vlastne práca mladistvých, práca detí, domáce mm, otroctvo eh, plus doma, domáce násilie. Tieto praktiky sú naozaj eh, niečím, čo ohrozuje práva jednotlivcov, sociálny štát alebo aj spôsob, má na to vplyv aj spôsob zriadenia samozrejme. Boli vytvorené rôzne iniciatívy na boj proti tejto pliage od roku 1900 eh, 85, eh, špeciálna skupina OSN pracuje na tom, aby bojovala proti eh, moderným formám ostroctva vo všetkých formách a deň, ktorý eh, bol schválený za Medzinárodný deň boja proti súčasným formám otroctva v roku 1996, odtedy sa slávi a potom od roku 2006 tu máme, moderné, tu máme špeciálnu skupinu pre boj proti moderným formám otroctva v roku 2007 Rada pre ľudské práva OSN vytvorili mandát pre e, osobitného vyslanca, ktorý by sa mal zaujímať e, zaoberať pardon, e, týmito súčasnými formami otroctva. Máme tu teda rôzne aspekty súčasných foriem otroctva Eh, je potrebné sa tomuto venovať, tejto otázke. Preto je dôležité toto vypočutie. A nebudem teraz eh, spomínať eh, všetkých, celý panel rečníkov. Chcem vám len povedať, že tu máme rôznych rečníkov. Najprv odovzdám slovo pani doktorke Silvie Skarpe, ktorá pochádza z na univerzity Johna Kappa eh, z Ríma, ktorá vám povie o, nedávnych eh, pokrokoch v rámci súčasných eh, fóriem otroctva a potom vám predstavím aj ďalších rečníkov, ďalších hostí. Honorable. Ďakujem pekne, pán Panceri. Ja budem hovoriť po anglicky a dúfam, že to nebude problém pre rečníkov a pre tých, ktorí počúvajú túto prezentáciu. Ja som si pripravila PowerPointovú prezentáciu, kde sumarizujeme otázky, ktoré chcem s vami dnes preskúmať. Budem sa teda hlavne venovať štruktúre, ktorú som si zvolila pre tento briefing a pre dnešnú prezentáciu. Hlavne by som chcela objasniť ten koncept súčasných foriem otroctva. Potom by som v stručnosti chcela hovoriť o problémoch, a vymedzeniach otroctva, ako ten systém vnímame z pohľadu definícií a potom sa budeme takisto súhlasiť na jednotlivé záväzky štátov, či niektoré štáty teda majú ešte nejaké záväzky, pokiaľ ide o riešenie problematiky otroctva. Budeme sa teda venovať týmto témam na základe najnovších informácií aj z Európskej únie, budeme sa pozerať na najnovšie súčasné formy otroctva a takisto poukážem na to, aké je ťažké získať konkrétne aktuálne údaje. A na záver sa budem venovať SVČ a tomu, ako sa táto organizácia venuje boju proti otroctvu. Takže pozrieme sa na to objasnenie toho konceptu súčasných fóriem otroctva Problém s týmto konceptom je, že je nedefinovaný z pohľadu medzinárodného práva. Ide tu o taký sociologický termínus zastrešujúci, ktorý budem používať aj v rámci mojej štúdie. Je to koncept, ktorý sa však používa z, z do strany viacerých globálnych aktérov v tejto oblasti a nepriamým spôsobom vlastne aj toto je problém, pretože niektorí to využívajú ako tento strešný termín, iní to používajú zase ako synonymum s inými formami interpretácie, napríklad obchod s ľuďmi alebo nutená práca, to znamená, je dosť nejasné, aké formy vykoristovania by mali byť začlenené do tohoto strešného termínu, pokiaľ ide o súčasné formy a prejavy otroctva. Ja mám pocit, že využívanie tohto termínu a vlastne začala by som tým, že predstavím tú štúdiu, že by som premenovala pracovnú skupinu na OSN ako pracovnú skupinu pre moderné otroctvo, pretože s tým súvisia viaceré otázky, je to vlastne súvisí to aj s tým dohovorom, Hm, táto skupina vlastne tým, tomu, čomu sa venuje, ide nad rámec tej právnej definície. Takže ten sociologický koncept bol použitý takýmto spôsobom a používa sa pravdepodobne aj naďalej takto, pretože sú tu niektoré otázky, ktoré nie vždy a potom v závislosti od tej interpretácie môžu byť vynechané, pokiaľ ide o nejaký právny rámec. Preto som sa rozhodla sa študovať, sa sústrediť na túto tému, pokiaľ ide o... Takže čo som si tu uvedomila? Uvedomila som si, že sú tu určité tendencie viacerých týchto aktérov vnímať tento režim buď ako režim, ktorý vychádza z jedného konceptu, ktorý som ja už spomenula, a potom aj aktivity na úrovni špeciálneho spravodajcu OSN, pokiaľ ide o otroctvo, a to spadá do tohoto prvého záberu interpretácie. Potom sú tu však ešte ďalšie koncepty, je to to teda moderné otroctvo a potom obchod s ľuďmi, to je teda to, akým spôsobom som k tomu pristupovala aj ja za ostatných 10 rokov a iní zase používajú toto označovanie tak, že pod tým si predstavujú tri koncepty až súčasné formy otroctva, obchodovanie s ľuďmi a ďalšie. Pozrime sa teda na to, čo sa deje v rámci tohoto režimu. Akokoľvek my chceme pomenovať tento režim, je to je veľmi dôležitá otázka, ale to je na politickom rozhodnutí. Ja si myslím, že čo je dôležité, čokoľvek sa obsiahne pod takýmto režimom, musí byť jasne zadefinované. A v tomto kontexte si myslím, že tu máme celú paletu problémov. Ten prvý problém teda súvisí s, tý, s tou právnou definíciou viacerých postupov, ako aj procesov obchodovania s ľuďmi, ktoré sú istým spôsobom obsahnuté v rámci tohto právneho, právneho rámca. Ako som už povedala, závisí to od aktérov, máme možné formy vykoristovania, keď sa budeme sústrediť na túto tému, alebo sa sústredíme na iné témy. Čo je problém, čo tu vidíme, sú tu určité postupy, ktoré sú zadefinované, ako napríklad koncept, slo- koncept eh, otroctva alebo praktiky, ktoré sa týkajú žien a detí. Už som sa zhovárala s niektorými expertami, napríklad pokiaľ ide o nútené sobáše, nie je to ešte celkom jasne podchytené, ale tieto definície postupov podobným otroctvu neboli ešte v plnej miere z medzinárodného hľadiska využívané, to je teda ten problém. Potom nútená práca, detská práca, predávanie detí, to sú všetko koncepty, ktoré sú zadefinované. Problémy, ktoré vidím ja, je interpretácia týchto konceptov. Viaceré z nich sú spochybňované, e, napádané, viaceré sú tu diskusie ohľadne toho, čo to je moderné autorstvo a takisto aj hranice medzi týmito právnymi definíciami nie sú nejako právne zadefinované. Potom sú tu ešte ďalšie formy otroctva, ktoré sú nedefinované napríklad služba, slúženie, ale takisto aj tie nútené sobáše. Ale na druhej strane nie je vždy celkom jasné, že či sú tu nejaké právne záväzky, ktoré vyplývajú na úrovni členských štátov, ktoré teda ratifikovali z 56. ten doplnkový dohovor o otroctve. Na druhej strane, ako som povedala, ak si vyriešime tento problém, tak si uvedomíme, že teda nie je tu iba nedostatočná interpretácia, definícia, ale teda tie interpretácie zo strany aktérov sa rôzne. Takisto je to diskusia ohľadne existujúcich záväzkov. Ja si uvedomujem, že istotne ste pochopili to, že eh, to, ako vlastne aktéry interpretujú tieto definície, Máme tu aj ďalšie problémy, ktoré súvisia s tými záväzkami, právnymi záväzkami, ktoré členské štáty môžu mať, pokiaľ ide o dodržiavanie praktík v rámci tohto pojmu moderného otroctva. Vidíme, že tu je sociologický termínus, ktorý som spomínala, ktorý nie je správne zadefinovaný. No legal obligations for states in the area of contemporary forms of slavery, because the concept remains ten koncept je teda sociologický, hoci je teda široko používaný. Potom tu je viacero záväzkov pre štáty, pokiaľ ide o ďalšie postupy. Zabudla som spomenúť, že pokiaľ ide o koncept <laughs> súčasného otroctva, tak môže byť tu problém, ktorý sa týka toho, že ten koncept samotný mohol byť e, istou formou zvykového práva a nakoľko tu teda nemáme dohodu, je dosť ťažké vnímať nejakú zhodu, dohodu a ťažko sa dá povedať, že by sa všetky štáty teda na svete dohodli, pokiaľ ide o jednotlivé záväzky, ktoré by vyplývali z tohto konceptu, aj pokiaľ teda berieme do úvahy to zvykové právo. Potom tu ešte máme celú paletu právnych záväzkov, ktoré sa týkajú iných fóriem vykoristovania, to znamená otroctvo, nútená práca, obchodovanie s ľuďmi a ďalšie. A v tomto kontexte takisto je otázka, že by sme sa mali pozrieť na jednotlivé typy medzinárodného práva, či už ide o medzinárodné právo, či už ide medzinárodné právo pre otroctvo, to sa týka toho dohovoru a doplnkového dohovoru o otroctve, alebo či to je teda či sú to dohovory medzinárodného charakteru, obchodovanie s ľuďmi, kriminálne, trestné právo. Ak sa teda pozriete na toto všetko, na tie záväzky, ktoré si treba uvedomiť, tak tieto vlastne patria do jednotlivých oblastí. Ktoré, môže to byť aj fragmentované, to znamená, mali by sme si uvedomiť aj to, ako tieto pracujú a fungujú. A nie je to teda vždy tak, že by sa to robilo jasným spôsobom. A pokiaľ ide o to, zvykové právo alebo existenciu tohto zvykového práva, to znamená pravidlá, ktoré súvisia e, s touto paradigmou, tak je tu určitá dohoda, že aspoň pokiaľ ide o to, čo sa, zakázanie otroctva, ktoré sa dosiahlo na úrovni medzinárodného práva, ale takisto zatiaľ ešte tu nie je nejaká konkrétna analýza. A pokiaľ ide o otázku novej zmluvy, ja som vlastne v tejto štúdii poukázala na to, že potrebujeme ďalšie kroky, a to z viacerých dôvodov. Prečo? Pretože tu je nedostatok jasnosti, pokiaľ ide o definície a takisto aj pokiaľ ide o existujúce hranice v rámci týchto definícií. A po druhé, sú tu štáty a aktéry, ktorí sú ponechaní v takom veľkom manevrovacom priestore, pokiaľ ide o implementáciu týchto rámcov, ako chcú. A ďalšie otázky teda súvisia s tým, aký to má dopad, pokiaľ ide o definíciu týchto konceptov, pretože niektoré ešte stále nie sú zadefinované. A ďalšia otázka súvisí s tým, že tu máme dva rámce súčasnosti, ktoré sú viac menej rozvinuté. Jeden teda súvisí s obchodovaním s ľuďmi, palermský protokol a takisto korešpondujúca smernica, ako aj dohovor Rady Európy a takisto aj e, dohovor o boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Ak sa pozrieme na palemský dohovor, tak tento bol podporovaný v rámci medzinárodného trestného práva. Prinieslo to viaceré diskusie, pokiaľ ide o to, tie už spomínané tri články tohto a ich záväznosť alebo nezáväznosť to vlastne viedlo k tej diskusie, do akej miery to bolo efektívne, pokiaľ ide o transnárodné kriminálne právo ILO, podporovalo prijatie protokolu o a otroctve, ale v tomto kontexte vidíme, že to je taký pracovný rámec, takže my tu máme takýto zastrešujúci rámec, ktorý vlastne vedie k tomu, aby sme chápali všetky tieto pravidlá a záväzky, ktoré tu máme v rámci týchto fragmentovaných oblastí medzinárodného práva. A pokiaľ ide o nedávne medzinárodné a európske pokroky v tejto oblasti. Tie pokroky sú v každom prípade, predovšetkým pokiaľ ide o prijatie udržateľných cieľov, predovšetkým udržateľné rozvojové ciele 8,7, 8,7. Ten 7 sa týka predovšetkým toho otroctva, ale keď sa napríklad pozriete na rámec tak samozrejme nie je tu žiadna definícia týchto termínov, takže opätovne udržateľné ciele neboli ponúknuté s nejakou paletou definícií, takže do istej miery toto je takisto nezadefinované, takisto sa pozrime na to, na ten cieľ špecifický číslo 7 a v osmičke máme napísané, že treba zrušiť detskú prácu do roku 2015, čo vlastne je 5 rokov predtým, než to je teraz naplánované. Takže ak sa pozrieme na tie odhady, ktoré máme, tak sa zdá, že práca detí je ešte väčším fenoménom ako ostatné formy súčasného otroctva. Takže dosť ťažko sa to asi dosiahne. To znamená, ten strach aj v tomto kontexte nedostatok jasnosti, pokiaľ ide o definície, to môže určovať to, že iba čiastočná implementácia tohto rámca nastane. A ďalší problém s týmito cieľmi udržateľnými je to, že sú tu ďalšie dva, ktoré sa venujú špecifickým otázkam, ako napríklad udržateľné ciele, to je bod 5, či cieľ 2 a 3, kde sa hovorí teda o nutených sobášoch a obchodovaní s ľuďmi, predovšetkým pokiaľ ide o násilí páchanom na ženách, tam, kde Európska únia skutočne bola aktívna. Potom tu máme tretí, kde ide o násilie a obchodovanie práve na malých deťoch. Otázka je, ako štáty a aktéry budú koordinovať svoje aktivity, pokiaľ ide o tieto tri špecifické udržateľné ciele, ktoré istým spôsobom vlastne nakoniec spadajú do toho režimu, ktorý som už bola popísala predtým. Tie formy, formy otroctva. Už sa blížime roku 2030, 2040, globálny kompakt pokiaľ ide o migráciu, to takisto s tým súvisí. Máme tu veľké problémy, ako vieme, takisto sa tu venujeme obchodovaniu s ľuďmi, boli tu viaceré verzie, e, pokiaľ ide o ten kompakt, ale bola tam odvolávka na modelné otroctvo, potom to bolo vypustené z toho textu. A teraz budem hovoriť o otázke obchodovania s ľuďmi s cieľom 10 a predovšetkým pokiaľ ide o oblasti a kroky, ktoré sa týkajú inšpekcii práce a potom sa to takisto hovorí o tom slúžení a nutenej práci, takže vidíme, že tie kroky sú fragmentované a máme tu vlastne iba dva také hlavné rámce. Na jednej strane máme tu nutenú prácu, tu sa to skôr vníma ako taká komplexná platforma a pre ďalšie praxe. A pokiaľ ide o stratégiu Európskej komisie, pokiaľ ide o taký follow-up v ďalších rokoch, je zaujímavé uvedomiť si, že máme tu rámec, ktorý je stanovený na úrovni Európskej únie a my vidíme, že je tu určitý pokus vysporiadať sa s tým biznis modelom reťazcov obchodníkov s ľuďmi v rámci týchto pašeráckých sietí. Je to zaujímavé, ale ako som už povedala, predtým to môže byť možno iba jeden z tých aspektov a potom vlastne tie globálne reťazce istým spôsobom vnímajú tento problém z pohľadu transnárodných e, korporácií, ale pozrieme sa, že môže sa napríklad niečo diať aj v rámci miestnych podnikov, e, miestnych korporácií, ktoré napríklad neobchodujú s cudzinou, napríklad tehlárne v Indii Možno tam sú tisícky ľudí, ktorí vykoristujú, ale tie tehly sa nepredávajú. Predávajú sa lokálne, to znamená, ako budeme riešiť tento problém. Možno budeme riešiť otázku veľkých korporácií, ktoré pochádzajú zo západných e, krajín, ale strácame zo zreteľa časť tohto fenoménu. Potom je tu takisto otázka obetí, na to sa takisto sústredíme, to je e, rámec v rámci ľudských práv, ktorý sa tomu bude venovať. A takisto si myslím, že je veľmi dôležité v rámci budúcnosti, predovšetkým pokiaľ ide o koordináciu e, vonkajšej činnosti Európskej únie v tejto oblasti. Takže komisia sa tu sústredí predovšetkým na tieto koordinované a konsolidované reakcie, tak v rámci ako aj za hranicami Európskej únie. A pokiaľ ide o prevalenciu týchto fóriem otroctva, ako som už povedala, sú tu určité ťažkosti, pokiaľ ide o zistenie toho rozmeru tohto fenoménu a to súvisí od viacerých otázok, ale ako som už povedala, budem sa sústrediť na to, že tu je nedostatok jasnosti v oblasti definícií a to je takisto problém, ktorý má potom konkrétne dopady na tieto oblasti, takže potrebujeme výskum na to, aby sme lepšie pochopili tieto rámce a potom lepšie pochopili aj to, že prečo tu nemáme nejaké konkrétne údaje a tie odhady sú niekedy často veľmi kritizované. A pokiaľ ide o SVČ, pokiaľ vonkajšie aktivity Európskej únie a týmto sa už dostávam k záveru, pretože som už vypršal mi čas. Záver je teda, že Európska únia do istej miery nemá koherentnú a komplexnú víziu v tejto oblasti. Riešia sa problémy ad hoc, Môže to súvisieť s legislatívnym základom, ktorý je takisto fragmentovaný v tejto oblasti, takže v tejto oblasti to môže byť výsledok aj tohto. Avšak čo si myslím, čo sa dá spraviť, je, že treba vytvoriť, vytvoriť určitú pozíciu v rámci SVČ na to, aby možno teda 1% sa mohlo venovať práve týmto odlišným postupom, predovšetkým pokiaľ ide o otázku súčasného otroctva na to, aby sme tu mali väčšiu konzistenciu, pokiaľ ide o konkrétne kroky Európskej únie vo vzťahu k ťažším vonkajším aktérom. A niektoré závery a odporúčania na záver, ja si myslím, že Európska únia by mala byť v rámci toho participačného procesu zaangažovaná v spolupráci s ostatnými štátmi a medzinárodným spoločenstvom, ale takisto aj korporáciami a neštátnymi aktérmi, tam by tam mali takisto začlenení. Treba lepšie takisto pochopiť tento koncept ale nie sú tu jasné definície. Ako som už povedala, možno treba takisto prijať aj dohodu, pokiaľ je o súčasné formy otroctva, kde budú obsiahnuté všetky tieto formy. A možno potom s tým genderovým mainstreamingom a ďalšími postupmi môžeme tam začleniť nejaké konkrétne kroky, ktoré budú podporovať boj proti modernému otroctvu. A pokiaľ ide Európsku úniu, ja si myslím, že istým spôsobom, ako by ste mohli e, konzistentnejšie postupovať, je, že sa bude sústrediť aj na, ľud, na obchodovanie s ľuďmi. Pokiaľ ide o interný a externý rozmer, tam sú rozdiely. Pokiaľ ide o obchodovanie s ľuďmi, tak to sa rieči na základe predmetnej smernice ak bude využívať Európska únia tento rámec právny, tak do istej miery môže sa snažiť vysvetliť to, do akej miery tieto predpisy sú využívané v jednotlivých krokoch. Ja takisto si myslím, že Európska únia by mala byť takým predvojom, pokiaľ ide o kroky, pokiaľ ide o efektívnu realizáciu týchto udržateľných cieľov. Už sa blížime k tým lehotám, ale zdá sa, že ešte zatiaľ sa neurobili veľké kroky. A pokiaľ ide o kroky Európskeho parlamentu, Vzhľadom teda na to, že ja si myslím, že nové uznesenie, pokiaľ ide o súčasnú formu otroctva zo strany Európskeho parlamentu, môže to byť prijaté, treba tu zobrať do úvahy tú definíciu alebo definičné problémy a interpretačné problémy, ktoré tu máme v tejto oblasti. Parlament by mohol aj odporúčiť, jedna z jeho právomocí, aj pokiaľ ide o SVČ, by mohol odporúčiť, vzhľadom na tú širokú interpretáciu týchto termínov, tak interne aj externe. A ako som už povedala, je tu aj možnosť toho, či by ste si najali konkrétnu osobu, ktorá sa bude venovať týmto aktivitám v týchto oblastiach a tak interne ako aj externe, to je jedna z tých právomocí parlamentu, pokiaľ ide o hodnotenie tejto situácie. Takisto treba apelovať aj na väčšie zdroje a vzhľadom na tie právomoci parlamentu, pokiaľ ide o schvalovanie rozpočtu, pokiaľ ide o apelovanie finančných zdrojov, ktoré sa v tejto oblasti môžu vynaložiť na to, aby sa realizovali tieto, tieto rozvojové ciele. Ďakujem pekne aj za tie extra minuty, ktoré ste mi dali pre moju prezentáciu. Ďakujem pekne pani Skarpa za tento príspevok, ktorý bol akýmsi úvodným prejavom. A teraz pustíme video o obchodovaní s uh, uh, imigrantami v Líbii. Bolo to hm, na CNN a potom odozdáme slovo ešte ďalším rečníkom, ktorí následujú. Dobre?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 a return to the past. نعمل في CNN ليبيا Possiamo accendere le luci, sì. Bene, allora iniziamo adesso. Dobre, takže teraz budeme pokračovať po tomto videu v, s ďalším eh, rečníkom. Odovzdám slovo pani Ahmed Andy, ktorá je poradkyňou iniciatívy pre obnovenie a, a eh, hnutia Ira v Mauritánii. Nahradila nám tu pána Birama Dach Abejda, ktorý je predsedom IRA, ktorý bol kandidátom na legislatívne voľby, ktoré sa konali 1. septembra 2018 v Británii. Avšak 7. augusta bol uväznený a napriek svojmu uväzneniu bol zvolený do Národného zhromaždenia. Táto téma už viackrát rezonovala a protestovali sme proti tomu zo strany Európskeho parlamentu tu v Bruseli voči Mauritánii. Nech sa páči. Pán Hamdy, máte slovo. Pani Hamdy. Communication du représentant de Iran-Mauritanie, Ahmed Hamdi, à la sous-commission de droits de l'homme du Parlement européen. Som tu ako zástupca uh, hnutia Irán v Mauritánii. Dámy a páni poslanci, eh, chcem vám poďakovať za to, že ste ma pozvali a že ste ma privítali tu medzi vami a umožnili ste mi eh, umožnili ste mi vyjadriť sa k súčasnej situácii, ktorá je veľmi eh, mm, horúca v Islamskej republike Mauritánii. V Viete, dámy a páni poslanci, hovoriť o otroctve je pre mňa otvorenou ranou proti islamu, proti našemu štátnemu náboženstvu, ktoré je akousi miestnou verziou islamu, ktorý uh, kodifikuje tak e, otrockú prax, e, ktorá je vnímaná ako keby, bolo niečo za, ako keby to bolo niečo zákonné, legitimné a dokonca ako keby to bolo posvetné právo. A preto musíme namietať voči takémuto otroctvu, e, ktoré je v podstate synonymom rasistických trestných činov vyzývajú na našich ľudí proti alebo za rasovú nenávisť. Mm, čas, proti časti populácie, tí, ktorí dominujú, tak naďalej sa snažia takýto otrocký spôsob života u nás zachovať. Tí, ktorí namietajú proti otrostu mojej krajine a to rozhodne a bez toho, že by mm, išli nepriamo, sú častokrát otrokmi a označení za Allahových nepriateľov, agentov z e, kresťanského západu a kryžiakov. A preto my musíme namietať voči takémuto tichu Eh, častokrát eh, sme, mm, ak sme eh, členmi mimovládnych organizácií alebo politickej skupiny, tak častokrát, keď sa snažíme namietať voči týmto otázkam otroctva a podporovať mnohé obete s tým, že sa snažíme demonstrovať za ich práva, tak sme predvedení pred policiu alebo pred súdy a sme mučení, sme odsudení na ťažké tresty uväznenia. E, najväčším e, motivom tohto, tejto skutočnosti je to, že v mojej krajine e, sa nachádza asi 25 populácie, ktoré, ktorá v podstate je otrokmi. Títo otroci sú pritom pôvodnými pôvodným obyvateľstvom, ktorý, ktoré je marginalizované, ktoré je diskriminované a vylúčené sú eh, ozajstnými otrokmi, aj keď tí, ktorí eh, majú eh, moc v rukách, sú len potomkami berberských Arabov, ktorí v podstate zdedili štát od francúzských kolonizátorov. A aj keď sú len menšinovým obyvateľstvom, majú v podstate v rukách všetky Eh, všetky hybné páky, pokiaľ ide o politickú, ekonomickú alebo súdnu či kultúrnu moc. Eh, moc eh, týchto otrokárov v Mauritánii eh, ovplyvňuje tak náboženstvo, ako aj džihadistický fanatizmus, aby na, terorizovali nás všetkých. Mauritánska moc tiež využíva cestu diplomácie, aby zakryla to, že ostroctvo naozaj tu existuje pred medzinárodným spoločenstvom. A preto Mauritánia síce ratifikuje dohovory proti otroctvu, schváľuje zákony proti otroctvu, ale v skutočnosti systematicky porušuje svoje záväzky, odmieta aplikovať zákony proti otroctvu a tvrdo postihuje e, obrancov e, či e, politikov či volených zástupcov, ktorí úprimne bojujú proti Eh, tomuto novodobému eh, systému otroctva. Eh, naša mimovládna organizácia Iniciatíva za obnovu hm, hm, tohto hnutia za zrušenie otroctva, ktoré bolo vytvorené v roku 2008, bola zakázaná. Desiatky našich členov bolo zadržaných, mučených, a dokonca 17 e, súdnych procesov e, bolo e, spustených proti, proti našim členom. Ja takisto som sa ocitol vo väzení a to dvakrát bol som mučený, bol som odsúdený práve kvôli môjmu presvedčeniu, proti môjmu odhodlaniu bojovať proti otroctvu. Náš, prezident Biram, da, náš predseda Biram Dach Abeit momentálne sa nachádza už po štvrtýkrát vo väzení kvôli tomu, že sa zasadzoval v boji proti otroctvu a že sa snažil byť zvolený do nášho parlamentu. A takisto, že sa snažil podporovať jednu ženu, ktorá bola predtým uväznená, aby sa stala volenou e, zástupkyňou. E, bol zadržaný počas toho, ako sa snažil validovať svoju kandidatúru, aby e, mohol sa zúčastniť legislatívnych volieb v septembri 2018 a aby jeho kandidatúra nemohla byť predložená aj e, na, e, alebo počas prezidentských volieb roku 2019. Aj napriek tomu, že je uväznený Biram Dach Abeid, bol zvolený do e, Národného zhromaždenia Mauritánie a pritom bol svojvoľne zbavený jeho práva na parlamentnú imunitu a momentálne sa nachádza naďalej vo väzení kvôli svojim postojom voči otroctvu. Tí, ktorí sú chránení Eh, mauritánskou mocou. To sú skupiny, eh, ktoré dominujú, ktorí sa snažia eh, nás využívať ako otrokov. Ostatní, tí, ktorí sú aktivisti a bojujú proti otroctvu, sú prenasledovaní a dokonca ich deti sú častokrát hm, sexuálne zneužívaní ženy, deti a dievčatá sú takto sexuálne zneužívané ich e, manželmi alebo partnermi alebo ich e, až, dalo by sa povedať, majiteľmi. V Mauritánii viac ako 90 obyvateľstva je otrokmi. Sú to ženy, sú to deti, tí, ktorí už e, v útlom detstve musia podstúpiť koľkokrát násilie páchané na ňom. Ďakujem za pozornosť. Grazie, grazie per suo intervento. Ďakujem pekne a teraz odovzdám slovo Rahmedovi Natanovi, eh, ktorý je generálnym sekretárom za eh, spravodlivosť v Indii, mm, tzv. organizácie NCDHR, eh, ktorý sa bude snažiť venovať mm, spotrebiteľským produktom, pokiaľ ide o súčasné formy otroctva. Nech sa páči, pán Natan, máte slovo. Uh, respected chair and distinguished panelists, delegates, sisters and... Ďakujem pekne, vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, dámy a páni. Je naozaj pre mňa veľká čest, že tu môžem byť v kontakte s vami a chcem sa poďakovať Európskom parlamentu, konkrétne podvýboru pre ľudské práva a e, International Dalit Solidarity Network, pretože mám túto možnosť vystúpiť v mene mojej organizácie NDME a v mene komunít, e, ktoré sú momentálne v Indii e, vystavené súčasným formám otroctva. Ministerstvo vnútra sa, respektíve naše hnutie National Dalit Movement for Justice sa snaží spolupracovať na snahách e, eliminovať e, kastovo e, podmienenú diskrimináciu. Tiež sme v kontakte s relevantnými komisiami na ochranu ľudských práv, s vládou, s mimovládnymi organizáciami na úrovni OSN Dovolte mi, aby som vás teraz poinformoval o kontexte, v akom dochádza k otroctvu eh, v Indii, teda ide o kastový systém. Eh, napriek eh, ochranným opatreniam v ústave a v iných zákonoch milióni dalitov naďalej sú na základe kasty diskriminovaní 240 eh, miliónov osôb sa to týka. Keď sa pozrieme na štatistiky z minulého roka, 40 tisíc, vyše 40 tisíc eh, zločinov na Dalitoch bolo vykonaných. Je to hlavne znásilnenie, hromadné znásilnenie, eh, únosy, nutená prostitúcia, vraždy, a teda toto násilie je dennodenné. Asi 6 dalických žien je znásilnených každý deň, teda vychádzajú z týchto štatistík tiež sú uh, nútené pracovať uh, um, dalické uh, ženy sa veľmi často využívajú ako moderné otrokyne pri výrobe textilu, polnospodárstve a tak ďalej. A potom e, čistenie e, látrín e, alebo kanalizácie, ktoré sa robí ručne, tiež vykonávajú výlučne daliti ako najnižšia kasta. Kastová diskriminácia preniká do všetkých aspektov spoločnosti a firmy, ktoré e, fungujú v krajine, kde je kastový systém, e, tiež musia zakročiť, aby sa nezúčastňovali na diskriminácii a porušovaní ľudských práv. Pracovné miesta v kastových e, krajinách sú teda často poznačené otroctvom alebo diskrimináciou, hoci je tu povinnosť predchádzať diskriminácii v firmách, v celej e, činnosti, týka sa to teda celého dodávateľského reťazca. Kastová diskriminácia e, súvisia s exportom produktov do zahraničia, vrátane Európy e, toto funguje hlavne prostredníctvom obchodných partnerov a dodávateľov západných e, firiem, ktoré e, v krajinách s kastovým systémom e, fungujú, ale tiež sú to aj priame investície v týchto krajinách. Základné práva pracujúci a nediskriminácia. Toto by malo byť kľúčovým prvkom korporátnej zodpovednosti. Dovolte mi, aby som sa tu s vami e, podelil o konkrétnu prípadovú štúdiu Sumangali System. E, toto je firma pôsobiaca v textilnom priemysle. E, Sumangali, toto slovo sa používa pre vydaté ženy Ehm, obrovské percento nášho HDP aj našich exportov tvorí práve textil. Tamil Nadu je e, centrum e, takejto e, produkcie. Ehm, máme tam teda výrobu látok a potom aj výrobu odevov. Po Číne sme druhým najväčším producentom bavlny. Petinu celosvetovej produkcie vyrábam sa práve v eh, Indii. A eh, máme tam asi 1600 eh, tovarní, kde sa zarábajú, kde sa zamestnáva asi 200 tisíc alebo 400 tisíc ľudí. Tamil Nadu, vyrábajú sa tam produkty rôznych značiek, ako napríklad C&A, H&M, Marks Spencer, Primark, Walmart, Zara a tak ďalej. Z Tamil Nadu ide export e, do rôznych e, krajín. Celkovému exportu Indie prispieva Tamil Nadu 20 percentami. Týka sa to dohromady 1,02 milióna e, zamestnancov. Kombatore Dindiku Erur, Tirupur, a Virturunagar, eh, distrikty eh, Tamil Nadu eh, sú kľúčové. Globalizácia však prináša čoraz väčšie zákazky, čo vedie k čoraz väčšiemu zneužívaniu zamestnancov. Továrne na výboru látok vymysleli systém Sumangali tak, e, aby e, mali neustály prílev pracovnej e, sily, väčšinou teda ženy, 60 mm, tých zamestnancov sú tzv. nedotknutelní. A je to komunita Arun Tariac, eh, čo je podskupina eh, kasty eh, Dalitov. Detská práca v textile mm, je bežná vec. 10 až 20 zamestnancov sú mangali, sú teda deti vo veku 11 až 14 rokov. A sú tu aj dievčatá vo veku 13 rokov, ktoré tiež pracujú v rámci tohto systému Sumangali. Máme tu legislatívu, ktorá zakazuje e, zamestnávanie detí e, z roku 1986. A e, v poslednom období v roku 2016 došlo k novele tohto zákona adolescenti, teda osoby vo veku 14 až 18 e, rokov, e, môžu byť zamestnávaní iba e, teda v bezpečných prácach. Pokiaľ ide o nebezpečné práce, tak tam máme taký zoznam. Pôvodne tam bolo 83 položiek, teraz sú tam už iba 3 zamestnanosť e, detí, e, týka sa to teda hospodársky slabších e, vrstiev spoločnosti a neexistuje žiaden mechanizmus na kontrolu takejto práce. Ako som spomínal, ten počet rizikových odvetví bol znížený. Často deti vo veku 14 až 18 rokov pracujú aj veľmi nebezpečných podmienkach. Dohoda ILO eh, hovorí o tom, že eh, vo veku do 18 rokov eh, sú osoby oveľa zraniteľnejšie zo zdravotného hľadiska, z morálneho hľadiska. Ehm, my sme v roku 1992 ratifikovali UNCRC Bohužiaľ, detská práca napriek tomu e, stále e, existuje. E, presuny a nehygienické podmienky bývania dievčatá, ktoré prichádzajú z rôznych častí krajiny, žijú v otrasných podmienkach, v takých internátoch, vo veľkých počtoch, nie je tam žiadna poriadna ventilácia, hygienické zariadenia a tak ďalej ženy tiež pracujú um, na smeny. Potom uh, neprimeraná uh, mzda 60 rupí, to je minimum denne a sú tu prísľuby v rámci uh, tejto schémy, že po treťom roku dostanú jednorazovú platbu, teda niečo ako veno, um, pre e, neskoršie e, uzavretie manželstva. A tiež sú nutené pracovať nadčas, e, viac než 12 hodín denne, 72 hodín týždenne, čo spôsobuje obrovské problémy a teda je to rizikové pre ich zdravie. Tieto dievčatá sú tiež zneužívané verbálne a teda, ak odmietajú pracovať časy, dochádza k násiliu a často nedostávajú tie načasy ani, ani zaplatené. Máme tu rôzne sociálne benefity, ako napríklad štátny systém sociálneho zabezpečenia a tak ďalej. Toto sú veci, ktoré, eh, na ktoré majú právne nárok, ale bohužiaľ sa im ich nedostáva. Eh, firmy teda mnoho vecí slubuje, slubujú, eh, bohužiaľ to ale nakoniec nesplnia. Má to samozrejme obrovské dopady psychologické na tieto dievčatá, pretože sú nutené pracovať, aby sa mohli vydať, potom sú sklamané a no, teda sú vystavené rôznym zdravotným rizikám. Európsky parlament e, bol e, v rámci medzeného spoločenstva v popredí e, v boji proti kastovej diskriminácii. Vypracovali ste viacero správ a uznesení. Moja organizácia si veľmi váži vaše úsilie v tejto súvislosti a chceme vás vyzvať, aby ste túto otázku kastovej diskriminácie e, riešili z hľadiska globálneho dodavateľského reťazca. Hlavne by sme chceli, aby ste vydali e, odporúčania pre indické orgány, pre komisiu, členské štáty a teda celé medzinárodné e, spoločenstvo. Indická vláda by mala ratifikovať všetky relevantné dohovory ILO, hlavne dohovory súvisiace so slobodou zhromažďovania a kolektívneho vyjednávania a detskej práce a protokol k dohovoru o nutenej práci. Ďalej vyhlásiť, že do veku 18 rokov deti sú teda deťmi podľa aktu UNCRC z roku 1989. E, zapracovať e, usmernenia OSN, e, implementovať ich v firmách v Indii a riešiť porušenia zo strany firiem. Potom odporúčania pre OHCHR komisára OSN ratifikovať e, navrhované usmernenia OSN, pokiaľ ide o elimináciu diskriminácie a právo na e, dôstojnú prácu. Tieto by mali byť teda prijaté, aby všetky formy diskriminácie e, boli na základe diskriminácie na pôvodu boli eliminované. Potom e, odporúčanie pre Európsku komisiu a e, európske krajiny, ktoré e, dovážajú tovar z Indie. Napríklad nemecká a holandská vláda prišla s určitými iniciatívami, ako zlepšiť situáciu v textilnom priemysle v Indii ide udržateľné textíly, e, textilné výrobky. táto iniciatíva má teda pomôcť e, zlepšiť situáciu e, v juhoindických továrniach. Zamerajte sa prosím na implementáciu konkrétnych krokov. Je potrebné na to spolupracovať s lokálnymi aktérmi z rôznych oblastí. Komisia a členské štáty musia dať prioritu vo svojich bilaterálnych vzťahoch s Indií, e, rokovaniam e, o nútenej práci e, v juhoindickom textilnom priemysle. Je dôležité byť v kontakte s mimovládnymi organizáciami a inými aktérmi, aby sa náležite implementovali pracovné zákony. Komisia by e, mala zaviesť legislatívu, ktorá zavedie e, povinné due diligence e, v celom dodateľskom reťazci so zameraním na moderné otroctvo vrátania detskej práce. Odporúčania pre zákazníkov a značky. Je potrebné v celom reťazci zvýšiť transparentnosť Eh, je potrebné zverejňovať eh, lokality, továrni, aké sa tam uplatňujú eh, práva a tak ďalej. Ďalej je dôležité vydávať verejné správy. Je potrebné tlačiť na vytváranie monitorovacích procesov je potrebné zapojiť organizácie na ochranu práv pracujúcich, ako aj odbory. Intervia, kontroly eh, s pracujúcimi, zistiť, či majú eh, dôkazy o, o zamestnaní, eh, či sú naozaj nahlásení, či naozaj dostávajú mzdu, či sa im dostáva všetkých benefitov, na ktoré majú nárok. a tiež e, spolupracovať s komunitami a s mimovládnymi organizáciami na presadzovaní pracovných práv. E, podporovať e, osvočenú prax v podnikoch a odmienovať tie podniky, tie textilky, ktoré zavadzajú náležité postupy, potom podporovať vytvorenie mechanizmu sťažnosti. Máme tu e, zo pár úspešných programov, ktoré sa vždy udiali s zapojením lokálnej občianskej spoločnosti. Je to dôležité organizácie občianskej spoločnosti aj odbory do všetkých iniciatív e, zapájať. Dovolte mi, aby som sa vám ešte raz poďakoval za túto príležitosť. Ďakujem. Grazie. Gra- ďakujem pekne, ďakujem eh, za váš príspevok, pán Natan. Teraz eh, tu budeme mať eh, jednu video správu od pána Davida Segala, ktorý je spoluautorom správy Making Workers Pay. Je to poradca. Ide o prácu migrantov v Eh, priemyselných, eh, pri priemyselných stavbách v zálive. Pracuje na New York University a takisto aj pre Stern Center for Business and Human Rights bude hovoriť o zareagovaní sektoru biznisu na ľudské práva a na požiadavky na ľudské práva. Nech sa páči. Eh, drahí poslanci, drahí zástupcovia občianskej spoločnosti, ďakujem, že ste mi poskytli túto možnosť, aby som počas tohto vypočutia mohol predložiť eh, svoje svedectvo. Pretože ľudské práva pre nás sú zásadné a som veľmi rád, že sa venujete týmito otázkam, eh, pretože toto je jedna z nových fóriem súčasného otroctva na svete. Naša, naš, eh, naše centrum bolo za, spolu založené v roku 2013 s Michaelom Posnerom, ktorý bol vtedy štátnym tajomníkom um, pre oblasť demokracie ľudských práv a takisto prácu v 2009-2013. Uh, podporil nás, aby sme uh, našu biznis školu takisto aj ďalšie uh, viedli takýmto modelom. Toto sú otázky, ktoré sa týkajú ľudských práv rôznych sektorov. Pod roku 2004 2013, potom ako rana pláca e, v Bangladeži e, spadla táto konštrukcia, tak sme začali pracovať ešte viacej, pretože e, otázky bezpečnosti v subdodavateľských firmách je veľmi dôležitá. V textil, ktorý sa totiž to vyrába v Bangladeži, je potom exportovaný do EÚ. Za posledných 10 rokov sme rozšírili náš, náš sektor pôsobnosti aj na ďalšie priemyselné oblasti. Vytvorili sme internetovú platformu No takisto aj v oblasti investícií sme eh, sa snažili zasadzovať, snažili sme sa zhodnotiť rizika, pokiaľ ide o otázku ľudských práv, ktoré sa týkajú vlastne aj investícií. Eh, pokiaľ ide o eh, mm, migrantov z Južnej Ázie, ktorí sú rekrutovaní, aby mohli pracovať v oblasti zálivu. Eh, zasadovali sme sa ich za ich práva, analyzovali sme takisto ich situáciu eh, práve pre eh, európske podniky, ktoré tam majú svoje pobočky. Je potrebné zabezpečiť to, aby títo pracujúci mali zabezpečené ľudské práva, preto je na, naliehavé, aby komisia sa venoval týmto otázkam a, a tým rekrutérom, čiže ktorí vlastne využívajú súčasné obdoby otroctva. Asi 25 miliónov obyvateľov, pardon, a, ľudí pracujú v oblasti e, stavebnica, e, v oblasti zálivu. A z toho asi 10 miliónov e, 25 miliónov je zahraničných, 10 miliónov pracuje v oblasti stavebníctva. Ich životné podmienky sú naozaj polutovania hodné a to vám ukáže aj e, tento dokument. Mnohí z týchto pracujúcich sú, e, sú hnútení zaplatiť e, náborové poplatky rôznym sprostredkovateľským agendám, aby mohli vôbec pracovať v tejto, v tomto, v tejto oblasti zálivu a musia zaplatiť až 1000 až 3000 dolárov, aby vôbec našli túto prácu a niektorí e, pracujúci dokonca z Bangladežu až 6 tisíc e, dolárov a to len za to, aby tam našli prácu. E, tieto poplatky musia, to nie je všetko, ešte musia platiť aj vysoké úroky. Eh, eh, mesiace, roky pracujú vo svojej novej eh, krajine, aby vôbec mohli tieto úroky splatiť. Nemôžu vôbec zaslať potom peniaze svojim rodinám. Toto zadlženie znamená toľko, že títo pracujúci nemajú vôbec žiadne práva. Častokrát sú zneužívaní na základe dohod, ktoré podpíšu nemôžu vôbec nič urobiť. Tieto e, poplatky samozrejme sú zakázané či v USA alebo EÚ, ale takisto aj e, mnohé medzinárodné organizácie, ako aj dohovor OSN, e, zakazuje takéto poplatky. Avšak mnohé krajiny, ktoré sú v súčasťou týchto organizácií, ich využíva. Takže máme Eh, tu úplne bežné. Avšak európske podniky, ktoré sú aktívne v EÚ a takisto aj v oblasti zálivu a takisto aj v juhovýchodnej Ázii, by si mali uvedomiť, že sú priami, priamo zodpovední za takéto praktiky. Eh, nielen podniky, ale takisto aj tieto príjmajúce krajiny častokrát eh, majú veľmi vysokú korupciu No, obzvlášť sa tu zdôrazňuje e, takýto náborový poplatok cez sprostredkovateľskú agentúru z pôvodnej krajiny, ktorá aplikuje také predatorské e, praktiky. To je veľmi znepokojivé a my si myslíme, že medzinárodné podniky a takisto aj európske podniky, ktoré pracujú alebo ktoré pôsobia v oblasti stavebníctva, e, ktorí sú zodpovední za poskytovanie práci týmto ľuďom, tak majú určité právomoci, aby niečo robili proti týmto formám otroctva. Napriek tomu podniky sa častokrát zúčastňujú sú súčasťou takýchto praktík. Eh, migranti, ktorí pôsobia v oblasti zálivu, častokrát eh, nemajú, eh, nemajú šancu čo robiť. Musia dokonca zaplatiť, aby získali túto prácu. Ak by agentúry chceli získať pracujúcich z druhých krajín, tak by eh, eh, mali eh, používať len legitimné poplatky, ak podnik chce znížiť svoje výdavky, samozrejme, a náklady na výrobu, tak musí sa snažiť eh, rekrutovať týchto migrujúcich eh, pracovník, musí sa s nimi eh, stretnúť, musí ich doviesť a za takéto služby musí niekto zaplatiť ako za tovar. Avšak ten model, ktorý väčšinou v oblasti zálivu dominuje, ako aj inde, napríklad v oblasti stavebníctva, je taký, že vôbec k nejakému náboru neprichádza. Častokrát sa sú to zraniteľné skupiny obyvateľstva, ktoré sa snažia e, ísť e, pracovať do zahraničia, aby zlepšili životné podmienky svojich rodín. Toto, e, tieto otázky náborových poplatkov to neznamená, že tento fenomén je len v oblasti zálivu. Nie, je to všade aj v krajinách EÚ, kde je zakázané zo zákona niečo takéto vôbec používať. E, čiže e, európske vlády by mali urobiť e, niečo, začať také aktivity voči s podnikom, ktorí pracujú alebo ktorí majú aktivity v oblasti zahálivu, ktoré by ich viedli k tomu, aby takéto praktiky nepoužívali. Takisto aj pokiaľ ide o veľké verejné obstarávania a, a veľké tendre na základe veľkých štúdí, ktoré sme, ktoré sme realizovali. Mnohé podniky, ktoré majú trebárs sídlo v, vo Veľkej Británii, mali neskutočné výsledky vo verejnom obstarávaní, napríklad britské eh, podniky a ich eh, spolupodniky zrazu získali také eh, zákazky, vďaka ktorým mali veľké, získali veľké stavby tak v Omane, Saudskej Arabii, ako aj v ďalších krajinách zálivu a za Eh, to predstavovalo v roku 2017 dokonca zisk až 17 miliard eh, dolárov. A potom tam boli ďalšie podniky, ktoré získali 4 eh, miliardové zákazky, pokiaľ ide o španielské, francúzske, belgické alebo grecké podniky, tak tie predstavujú z ich s ich e, zástupcami a s ich podnikmi takisto veľkú časť prítomných podnikov. Vôbec však nezohľadňujú podmienky, ktoré by mali byť e, slušné, pokiaľ ide o e, nábor pracovníkov v prípade verejného obstarávania. Ako náhle sa snažia urobiť niečo proti, tak potom sú menej schopní. Pokiaľ ide o pracujúcich pokiaľ ide o tieto podniky, oni sa napríklad rozhodnú, že nebudú zaplatiť, nebudú platiť ani svojim subdodávateľom, ani agentúram, ktorými získajú alebo zabezpečujú nábor pracujúcich v, v Južnej Ázii. A aký je potom dopad? Potom sú to tých pracujúci, ktorí musia za to zaplatiť. namiesto toho, aby zaplatili za služby náboru podnikom, tak nie. Nakoniec sú to pracujúci, ktorí sú úplne na spodu tohto rebríčka, ktorí musia zaplatiť za svoj vlastný nábor. Takže toto je naozaj jav, ktorý mohol byť realizovateľný, pretože rôzni aktéry tohto reťazca využívajú vlastne to, aký je dopyt, aký je podnika. E, sú tu niektoré e, neuveriteľné ponuky pre migrujúcich pracujúcich, zatiaľ čo služby sú úplne minimálne. Mm. E, Všetci veľmi dobre chápajú túto skutočnosť, hlavne migrujúci pracujúci to už e, pochopili, že ak nebudú platiť svoje náborové, e, nezaplatia svoje náborové poplatky, tak je tam mm, ďalších, ďalšie 10 tisíce iných, ktorí tú prácu budú chcieť. Tí, ktorí nemajú problém sa síce pohnúť a získať alebo využiť túto šancu, nevedia, že idú do takýchto nelegálnych podmienok. Avšak v porovnaní s ostatnými podmienkami každý Mm, každý by mal eh, si uvedomiť, že eh, tieto podmienky by mali byť eh, rovnaké. Ak samozrejme, že chceme, aby podniky v oblasti zálivu boli alebo mohli prosperovať, ale je potrebné zabezpečiť, aby podmienky boli rovnaké pre všetkých a aby sa nevyužívali práve takéto nerovnováhy v rámci tohto procesu v oblasti stavebníctva, hlavne európske podniky, začali príjmať také opatrenia, proti takýmto náborovým e, e, naborovým poplatkom. Takže keď si zoberieme treba z Európsky parlament, ten by mal e, vytvoriť taký zákon, ktorý by nutil podniky, ktoré majú sídlo v EÚ a pracujú v oblasti stavebníctva a ktorí majú takýchto zahraničných pracujúcich, aby rekrutovali buď priamo alebo aby sa vyli takýmto náborovým poplatkom, e, pretože oni často tak externalizujú alebo outsourcujú svoje, spoloč- e, svoje e, služby. A pritom európsky podnik by mal naozaj dokázať, že svojmu subdodávateľovi zaplatil alebo tým, ktorí vlastne im zabezpečujú tento nábor v Ázii. Mal by tento podnik všetky tieto veci vedieť dokázať až, kým, až po koniec tohto reťazca Európska agentúra pre trhy pre finančné trhy by sa mala venovať dohľadu. Na touto situáciou mala by získať mandát, aby mohla aplikovať túto legislatívu e, s takými sankciami, ktoré by boli na kľúč, e, na mieru. Mm, ten prvý e, objednávateľ a potom všetci subdodaviateľe by mali vedieť deklarovať, aké sú ich náklady v rámci verejného obstarávania, aby sme vedeli, že až po koniec reťaca, ako to vlastne vyzerá. Eh, pokiaľ ide z dlhodobého hľadiska, toto by umožnilo zmeniť situáciu na trhu a ak sa zohľadnia všetky tieto náklady oficiálnou cestou, tak eh, potom tieto náklady budú prerozdelené počas celého alebo v rámci celého reťazca, ale vzhľadom na súčasnú eh, trhovú štruktúru v tejto oblasti z krátkodobého hľadiska, nakoniec tieto náklady sú uvalené na pracujúcich. Eh, je potrebné prípadne urobiť také sankcie, že eh, podniky, ktoré toto porušia, tak nebudú môcť zúčastňovať na lukratívnych verejných obstarávaniach eh, tie podniky, ktoré pôsobia v oblasti zálivu, takisto by mali mať od, mm, vedieť odprezentovať tie poplatky, ktoré zaplatili za nábor svojich pracujúcich. Toto by sa malo aplikovať tak v zmluvách, ako aj v legislatíve, aby bolo zabezpečené, že nadnárodné koncerny budú takto ošetrené. Samozrejme, že nie je to všeliek. Určite budú určití agenti stále v tretich krajinách, ktorí sa budú snažiť využiť tieto peniaze. Avšak, ako náhle budete od začiatku eh, platiť eh, naborovým agentúram, tak to by mohlo uľahčiť eh, túto situáciu alebo zlepšiť pokiaľ ide o takéto náberové agentúry v Južnej Ázie, toto je naozaj veľmi vážna otázka, avšak treba sa ubezpečiť, eh, že podniky a takisto aj subdodavatelia eh, si urobia poriadok eh, medzi simi v novembri Medzinárodná organizácia práce jasne stanovila definíciu, ako to má vyzerať pre náborové poplatky. E, všetky, sú to všetky náklady, ktoré sú spojené so službami náborových agentúr alebo subdodávateľov, e, aby všetci boli odmenení za tieto služby, ktoré poskytnú a aby podniky nemohli zabezpečovať nábor e, tých pracujúcich, ktorí pochádzajú z ultraperiférnych oblastí alebo z vidieku prostredníctvom miestnych agentov, aby tam bol naozaj legitimný náklad, ktorý naozaj na tento nábor vynaložili. Ďakujem pekne za vašu pozornosť a dúfam, že spoločne sa nám bude dať eh, bojovať proti všetkým moderným formám eh, otroctva. Ak to bude užitočné pre európskych poslancov, samozrejme som pripravený zareagovať. del contributo che ci è giunto. Ďakujeme pekne za tento príspevok. A teraz a teraz odozdám slovo pani Ong eh, z, eh, z organizácie, ktorá vám troška porozpráva aj eh, o svojom boji proti otroctve a o svojej ceste, ako zabezpečiť spravodlivosť v oblasti ľudských práv v oblasti obchodu v Indii. Pochádza z nadácie Trony, ktoré je zakladateľkou. Nech sa páči, máte. Welcome. Ďakujem pekne, vítajte. Máme úžasné ráno, vypočuli sme tu tých expertov, napríklad aj teraz cez to video máme tu možnosť zmeniť svet, takže ja to veľmi oceňujem. A je to skutočne veľká podsta pre mňa, že ľudia sa venujú tejto téme aktívne. Pochádzame z viacerých regiónov sveta, máme rôzne zamestnania, Máme rôzne skúsenosti a sme tu v tejto miestnosti a to s úmyslom spoločne niečo urobiť. Snažíme sa nezabudnúť na 4, 40 miliónov detí, ktoré sú otrokmi vo svete, ale takisto oslavujeme s tými, ktorí boli jednoducho oslobodení, rovnako ako ja pred veľa rokmi. Takže dnes som tu preto, aby som oslavovala moju slobodu, ale nechcem, aby iba zaznel môj hlas, ale chcem hovoriť aj v mene tých, ktorí tu nie sú, deti, muži a ženy, ktoré boli predané ako nejaký majetok. Takže môj príbeh je taký, že keď my si uvedomujeme tento problém, nemôžeme prehliadať e, legislatívu, ktorú tu máme. Môj osobný príbeh je taký, že mňa predali vo veku 7 rokov. Nie taký typ otroctva, ako to poznáme z kníh a z učebníc, ale taký, kde sa predávajú ľudia. Tí, čo ma predali, zastrašovali ma celý čas a v roku, keď som mala 8 rokov, som už skoro zomrela. Bili ma, vyhľadovala som, mučili ma a iba kvôli tomu, aby som sa podvolila vôli môjho majiteľa, aby som sa podvolila vôli iného človeka pretože takto vlastne e, ma priviedol do takého stavu, že jednoducho som sa úplne zrútila. A už ma nechceli ani tí obchodníci, ja som bola iba nejakým tovarom. Oni si mysleli, že tento tovar sa ho môžu zbaviť, takže sa ma aj zbavili. Predali ma na medzinárodnú adopciu cez Kanadu a cez Kanadu do Spojených štátov amerických, kde bývam. Moja adoptívna matka bola zo štátu Washington. Ona si myslela, že dostáva uh, sírotu. Tak to predávali tie deti, ako napríklad som bola ja. Takže ona si myslela, eh, že všetko je v poriadku. Ale istotne nevedela, bola úplne šokovaná a nepripravená na ten stav, ako ma dostala. Pretože keď ja som prišla, bola som absolútne chorá, bola som v podstate iba v takej búdke, ma držali e, celý čas a toto ma absolútne zničilo, vzhľadom na to, že aká som bola mladá. Potom som stretla svojho manžela na strednej škole, on takisto bol obeťou, obeť obchodovania s deťmi. On bol nabraný vo Vietname a neskôr ho zachránila indonéska vláda. Za jeho, s jeho podporou som našla sílu pozrieť sa na minulosť. Takže som v roku 1999 cestovala domov, chcela som vidieť, odkiaľ som, vedela som, že som z Indie, ale to je zhruba všetko, čo som si vtedy pamätala. Ale vzhľadom na okolnosti sa mi podarilo nájsť moju eh, telesnú matku a objavila som teda svoju minulosť a to objavila som aj môj účel pre život. Ja som začala byť takýmto advokátom pre tie obete, ktorých hlas nepočujem. A preto som dnes aj ja tu medzi vami, aby som vám povedala svoj príbeh, pretože sú tu milióny ďalších ľudí, ako napríklad to dievčatko, ako som bola ja, zatvorená, zotročená, umlčaná a nemohli, nie títo ľudia nemôžu hovoriť svoje príbehy. Takže my dávame tú ľudskú tvár týmto príbehom, tým obetiam, malým dievčatám, mladým ženám, ktoré žijú v Južnej Ázii sú cieľom a predmetom tohto moderného otroctva. Oni jednoducho trpia a nikto ich nevidí. Takže dnes vlastne hovorím za tých, ktorí nemajú hlas. A vďaka mojej skúsenosti som sa naučila, že tie strašné pravdy tých preživších môžu nastoliť nejakú zmenu, začať zmenu. Ja som sa takisto naučila a zistila som, že máme možnosť a robiť voľby a takto vlastne ovplyvniť to, čo sa udeje. A keď si niekto vypočuje tento hlas týchto obetí, tých, ktorých prežili, a keď sa to takto odznie a prezentuje na vonok, tak sa dejú úžasné veci. My vlastne tento hlas prezentuje. Ako vidíte, my máme ľudskú tvár. Nevidíte nás iba v správach, ale máme ľudskú tvár. Ja mám teraz v súčasnosti aj rodinu, som matka. Mám aj deti. A urobila by som všetko, čo sa dá, na to, aby som zabránila tomu, aby moje deti prešli si tým, čím som si prešla ja. Áno, takže môj príbeh sa udial veľmi dávno a zažila som si toho veľa. A nie len Uh, vidíte, že sa to nedeje iba v stredoveku, deje sa to ešte stále. Prežila som, ale ja som v menšine. Tí, čo prežili, sú v menšine. Tam, kde ma vlastne zotročili, tam tá moja práca nebola, nemala žiadny význam. A napriek tým, tej technológii a vedeckému výskumu, ktorý tu robíme, vidíme, že svet momentálne e, zvládol veľa vecí, dostal sa na mesiac, urobil úžasné veci, ale treba povedať, že sa nám nepodarilo zastaviť tento čierny obchod predávania ľudí, túto potrebu alebo túžbu vykoristovať iných, iných ľudí, zotročovať ich, e, zneužívať ich. Treba povedať, že v tejto oblasti potrebujeme zmenu, potrebujeme riešenia, preto som dnes aj tu. Takže pár odporúčaní, ktoré by som chcela v tomto výbore spomenúť a tým poslucháčom, ktorých tu máme, ako sme počuli ohľadne toho finančného sektora. Význam bojovania proti obchodovaniu s ľuďmi je skutočne obrovský. Finančná kriminalita je na prioritách na programe politikov a vidíme, že obchoduje sa s ľuďmi až vo výške 40 miliónov. 70% z toho sú ženy a deti. Nová legislatíva boja proti obchodovaniu s ľuďmi sa každý deň objavuje a vidíme, že tieto zákony sa teda riešia situáciu nielen v bankových sektoroch. Napríklad v Európe sú veľké nedostatky v tejto oblasti pokiaľ ide o zdieľanie informácií, pokiaľ ide o spoluprácu, nielen v rámci Európskej únie, ale pokiaľ ide o vzťah k neeurópskym krajinám, ktoré môžu prezentovať určitý finančný risk pre stabilitu, pre hospodárstvo. Takže ja som tu dnes na to, aby som apelovala na koherentnú reakciu na obchodovanie s ľuďmi a centrom tejto reakcie musí byť zdôraznenie to, že si musíme vymieňať lepšie informácie a musíme nájsť spôsob, akým spôsobom budeme spolupracovať. Počuli sme tu viaceré príhovory v tejto oblasti, takže pokiaľ ide o mňa a moju organizáciu, my sme vstúpili do koalície spolu s Refinitiv, predtým to bol Thomson Reuters, je to Svetové ekonomické fórum a sú tu aj ďalšie organizácie, ktoré robia osvetu a musíme spolupracovať Nemôžeme byť izolovaní, tak ako som to videla často. Spoločne sme vytvorili túto koalíciu na to, aby sme mohli spolupracovať, ale takisto chceme spoločne bojovať proti tomu obchodovaniu, pretože takto to je oveľa efektívnejšie. Je to oveľa efektívnejšie, keď sa takto zoskupíme, keď skutočne tie riešenia prezentujeme na takýchto diskusiách. Tuto môžu nastať tie zmeny a preto som tu aj dnes na to, aby som to podporila. A ten finančný sektor je v kontakte s moderným otroctvom a obchodovaním s ľuďmi, ako aj s nútenou prácou a detskou prácou, finančné inštitúcie, ktoré sú prepojené s podnikmi, ktoré sú v rámci tých dodávateľských reťazcov, kde sa napríklad deje tá nutená práca, tak oni môžu urobiť niečo na to, aby sa zmenili práve tieto postupy. Takže banky a finančné inštitúcie majú zodpovednosť na to, aby pozerali a sledovali ten finančný tok. Musia vykonať ten bakový efekt na to, aby zamedzili tomuto v prípade, že nechcú prispievať k tomuto nejakým nepriamým spôsobom. Takže ako vidíte, viaceré z tých predmetov, ktoré každý deň používame, ako napríklad vidíme, že sú predmetom výrobkov, nutenej práce, napríklad častokrát vieme, že telefóny vyrábajú v regiónoch sveta deti Takže vidíme, že toto moderné otroctvo, obchodovanie s ľuďmi a zneužívanie detí, ešte raz to zopakujem, ja som bola 7-ročná, keď som musela robiť. Kde dopadla naša, ako dopadla naša spoločnosť, že takéto niečo sa umožní? Ale práve na to sme tu dnes, aby sme to zastavili. A mám ďalšie riešenia, ktoré by som chcela prezentovať. Je tu viacelo riešení, ale niekedy potrebujeme konkrétne riešenia. A čo som teda urobila ja? Vytvorili sme niečo, čo sa volá e, spoločenstvo slobody a chcela by som oceniť to video pána Rameša Natana, kde sme hovorili o tých dodávateľských reťazcoch, že ďakujem veľmi pekne za vaše pripomienky, že ste na to poukázali. Takže ešte raz, ja som bolo dievčatko, ktoré vlastne pracovala vo firme a e, bola som predmetom toho jeho obchodníckého reťazca. Takže teraz už vieme, že podniky urobili veľké kroky v tejto oblasti boji proti obchodovaniu s ľuďmi, ale vidíme, že konzumný spôsob života umožňuje ľuďom kupovať všetko, čo chcú, ale vidíme, že to súvisí aj na druhej strane s dopytom a čím viac používame e, nejaké značkové veci, musíme si uvedomiť, že značky jednoducho musia ísť ruka v ruke s hodnotami, ktoré vyznávajú aj tí, čo si to kupujú musíme nájsť spôsob, aby sme transparentne prepojili všetky fáze toho dodávateľského reťazca od tých krokov, ako sa zamestnanci dostanú do firiem, aby sa tam dodržiavali štandardy, aby sa za riadných podmienok a štandardov vyrábali tie výrobky v týchto podnikoch. Spolu s mojim manželom sme vytvorili túto pečať slobody. Je to niečo, čo sa momentálne stáva skutočne niečím globálnym Takže snažíme sa e, zlepšiť transparentnosť v rámci toho dodavateľského reťazca. Takže prostredníctvom našej iniciatívy Freedom Seal robíme skutočne pozitívne kroky, pokiaľ ide o štandardy na pracovisku. A to znamená, podporujeme to, kultúru, kde by sa nevyužívali detskí otroci na to, aby sa zarábali obrovské zisky. Takže pre nás je to veľmi dôležité, pretože takýmto spôsobom chceme dať druhým najavo, alebo informovať ich, kto pracuje a spolupracuje s nami na boji proti otroctvu. Nie je to iba značka, toto Freedom Seal, naša pečať slobody, ale prinášame dôkazy e, polícii a robíme všetko preto, aby podniky, organizácie a vlády, ako aj členské štáty, skutočne spoločne sa zaviazali vytvárať dodavateľské reťazce, ktoré budú bez e, prípadov obchodovania s ľuďmi. Ako som už povedala, ja som bola svojho času predaná, boli to podniky, ktoré produkovali textil a celý ten biznis bol obrovský a preto som sa ja rozhodla, že budem podporovať takéto osvetu prostredníctvom tej pečate slobody. Takže dámy a páni, využívanie detí ako predmet a otrokov, to je jednoducho morálne nesprávne a treba to zastaviť. Ale ja potrebujem vašu pomoc a nastal čas, aby sme urobili konkrétne kroky. Častokrát tie zmeny sa zdajú byť nedosažiteľné, pretože ten problém je taký obrovský, ale to nemôže byť jednoducho naša výhovorka, že nič neurobíme. Ja vidím, že ten Freedom Seal je proces, ale vidím, ako postupujeme dopredu. Takže dnes vlastne ten Freedom Seal je určitým mementom, pokiaľ ide o snahu o zmenu. Je to svedectvom tej síly, sme odhodlaní a nabudá, naberáme stále na dynamike, ale každý podnik potrebuje jednoducho sa zbaviť tohto, tejto ťarchy, tejto ťarchy otroctva. Musíme urobiť všetko preto, aby sme tu mali pozitívne kroky. Takže čo chcem povedať dnes ešte raz. Nám sa podarilo vytvoriť, alebo aspoň jedna z tých vecí, čo sa nám podarilo vytvoriť, máme skupinu GSM. Je to sieť, ktorá bola vytvorená a je to možno prvá z tých sietí, e, kde sa snažíme riešiť túto otázku v rámci histórie ľudstva. Samozrejme, je tu veľa organizácií GSN, tam sú lídry zo všetkých oblastí, či už ide o vierovýznanie vlády alebo tak ďalej, ale sú tam aj tí, ktorým sa podarilo vymaniť sa z otroctva. Spoločne hovorím o týchto otázkach GSM tieto problémy riešia, ale potrebujeme širokú podporu. Takže čo robíme, keď robíme nejaké kroky? V mene toho života, že sveta, v ktorom žijeme, musíme byť schopní pohnúť sa dopredu. A preto vás žiadam, ako bývalá obeď, ako tá, ktorá prežila, ako ľudská bytosť. Prosím vás, urobte všetko preto, to je jedna z vecí, ktorú môžete urobiť, urobte všetko pred, aby podniky skutočne boli označené tým, že urobia nejaké kroky na prospech tejto veci. Takže v tomto výbore by som chcela požiadať politikov a Európsku úniu ako takú, aby podniky a finančné inštitúcie jednoducho záväzne predkladali nejaké výročné správy a demonstrovali konkrétne kroky vo svojom fungovaní alebo pri výrobe výrobkov alebo vzťahov, ktoré majú s ostatnými podnikmi, že neobchodujú s niekým, kto obchoduje s ľuďmi alebo prevádzkuje otroctvo. A tie podniky, ktoré spolupracujú s podnikmi, kde je otroctvo, by mali zaplatiť vysoké sankcie, ktoré by sa využili na to, aby sa pomohlo tým, ktorým sa podarilo vymaniť z toho Počuli sme tu v tom videu o tých poplatkoch, ktoré ľudia musia platiť v Perskom zálive vo firmách, keď tam chcú robiť. Takže máme veľa možností, ako môžeme reagovať. A, takisto informácia, ktorá by mohla byť zaujímavá pre vás. My sme napríklad pripravili správu eradikácia, vyko, vy, korenenie moderného otroctva. Bolo to, bolo to e, v New Yorku na úrovni OSN publikované a samozrejme k dispozícii. Takže na záver už by som povedala iba toľko, že dnes chcem, aby sme sa zamysleli nad tými, ktorí nemohli sa vyjadriť, na ktorých sa zabudlo a boli zotročení. Dnes sme sa rozhodli, že niečo urobíme. Takže pozerám sa do budúcnosti, vidím už koniec moderného otroctva, deň, kedy deti nebudú nútené pracovať, kedy ženy a deti nebudú utíšené a zastrašené. Takže apelujem na vás, aby ste sa individuálne v rámci vašich komunít e, urobili, e, teda činili a aby sme spoločne podporili ľudskú dôstojnosť. Zastavme. Specifics. Thank you. Grazie, grazie. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Hong za eh, vaše svedectvo, za váš príspevok eh, k tejto našej diskusii. A teraz eh, tu máme prítomných poslancov, na ktorých sa chcem obrátiť, aby prípadne predložili svoje pripomienky, otázky a tak ďalej. Nech sa páči, Barbara. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne všetkým vám za tieto vaše príspevky. A za konkrétne odporúčania. Veľmi ťažko sa toto počúva, tieto svedectvá Eh, veľmi ťažko sa nám počúva o tom, aké praxe alebo aké praktiky pardon, eh, sú v tejto oblasti používané z európskeho hľadiska. Je to ťažké pozorovať. My sa nesnažíme uh, uh, uh, koľkokrát nič urobiť, pretože častokrát naše politiky akceptujú toto, keď sa pozrieme napríklad na Libysku pobrežnú stráž, e, kde zasielame naspäť e, ľudí do takýchto situácií. Takže naozaj je to veľmi ťažká téma. A všetky tie posolstva sú strašne silné, ktoré ste spomenuli. Vy sami ste boli obeťami otroctva a veľmi ťažko počúvame to, ako ste to museli prekonať tieto veľmi ťažké situácie, ako ste, sa boj, ako ste bojovali za to. Je to úžasné. Takže pokiaľ ide o tie odporúčania, nemôžem všetkým odpovedať, možno len na niektoré. Tu v Európskom parlamente mm, už eh, dospievame ku koncu tohto mandátu a dúfam, že už čoskoro budeme môcť vytvoriť určitú task force eh, pre eh, prehodnotenie toho, čo by sa malo urobiť počas nasledujúceho mandátu. Väčšina z vás ste povedali, že tu bol nedostatok e, právneho rámca že nebola tu jasná napríklad zmluva k, na túto tému. Možno, že to je práve jedna z možností, ktorú by sme mali preskúmať v rámci nasledujúceho mandátu. Budem sa snažiť e, tý, e, to položiť otázku pani Skarpa. Keď som bola spravodajkyňou pre správu o obchodovaní s ľuďmi, čo Európska únia v rámci svojich zahraničných vzťahov môže urobiť v tejto oblasti, aspoň teda pred eh, niekoľkými rokmi to bolo spomenuté, tu sme vtedy uh, zistili, že práve bol problém s tým, že nebola e, jasne stanovená definícia, napriek tomu, že v legislatíve to e, figuruje, e, pokiaľ ide o súčasné formy otroctva, ani v dohovore OSN, ani v dohovore o obchodovaní s ľuďmi sa to nenachádza. UNESCO má síce projekt na tému otroctva, avšak veľmi ťažko môžeme v rámci našich politík vedieť, aké informácie treba zohľadniť, keď chceme reagovať. V Marrakeši sme diskutovali o imigrácii, tam to tiež nebolo úplne jasné, pokiaľ ide o ciele. Čiže ako sa domnievate, že by sme mohli situovať túto diskusiu na, rôznych, na pôde rôznych organizácií OSN a možno, že by potrebujeme priam nový dohovor, novú zmluvu? Ak som dobre pochopila, mali by sme mať takú zmluvu ohľadom novodobých foriem otroctva a následne by sme mali mať také podkapitoly, ktoré by jasne hovorili o jednotlivých formách e, otroctva v súčasnosti. Bola by som rada, keby ste mi na to mohli zodpovedať e, potom. Nemám e, otázky teda na všetkých, ale pán Remeš na vás by som sa aj tak chcela niečo spýtať. Diskriminácia, ktorá sa opiera o otázku kasty a obzvlášť pokiaľ ide o dalitov tu si myslím, že uvidíte, že Európsky parlament pravidelne vydáva mnohé dokumenty na túto tému, mimovládne organizácie v Európe a tak ďalej. Máme za sebou vynikajúcu lobistickú prácu, takže tento problém veľmi dobre poznáme. A minulý rok privrženci tohto boja nám vysvetlili práve, čo že dalíti sa snažia sami oslobodiť e, z tohto pocitu, že majú menšiu hodnotu ako tí ostatní. Vysvetlili nám, že e, zbierali podpisy, kde osoby jasne povedali, že už nikdy nebudem napríklad e, čistiť verejné záchody a tak ďalej. Takže snažili sa tak trošku pochopiť, zakomponovať do seba takú tú svoju hodnotu, aby mohli odmietať toto znehodnocovanie ich eh, samých. Neviem, že či eh, sa podarilo vlastne túto myšlienku eh, naozaj zamietnúť, že oni majú menšiu hodnotu ako tí ostatných. Podarilo sa to podľa vás alebo nie? Yes, I think um, we will have a, we have a documentation. Ja myslím, že dostaneme dokumentáciu ku všetkým vašim prejavom, aby sme mohli tie vaše odporúčania e, si pozrieť a pracovať e, s nimi. Napríklad správa o e, obchodovaní s ľuďmi sa vždy zameriava na externú situáciu, pretože náš podvýbor je súčasťou výboru pre zahraničné veci. Ale je tu aj diskusia, ktorá súvisí s obchodovaním s ľuďmi v rámci EÚ, a zdá sa, že sú tu trošku iné názory na to, e, či kriminalizovať využívanie, vedomé využívanie obetí obchodovania s ľuďmi e, na poskytovanie služieb. Je toto vôbec realistické? Tak to sa aspoň požaduje v novej navrhovanej legislatíve. Dá sa to dosiahnuť? Vnímate to ako realistické? V správe sa napríklad hovorí o tom, že sa musíme pozrieť na to, kto najviac profituje z tohto externého zneužívania. V parlamente eh, vždy eh, skratka skúmame, kto profituje eh, v menšom aj vo väčšom meradle a tie reakcie, ktoré dostávame od policie alebo iných inštitúcií, sú také, že to veľmi dlho trvá a že tých, tie výsledky sú chabé. Takže keď sa bojuje proti korupcii, proti praniu špinavých peňazí a tak ďalej. Toto je tá ich reakcia. Takže eh, ako to vnímate vy? Sú nejaké osvedčené postupy? Ako sa s týmto popasovať? Ďakujem. Grazie, Kan. Ďakujem pekne. Thank you, chair. Um... Ďakujem pekne, pán predseda naozaj pre mňa bolo dosť ťažké počúvať tie svedectvá, ktoré tu dnes odzneli. Ehm, naozaj ste odvážni, hlavne Rany, eh, keď nám hovorila o tom, čo zažila. Naozaj eh, strašná vec. A ľudia často nevnímajú tú realitu, nechápu tie praktické implikácie toho, čo sa s tými ľuďmi eh, deje. Takže Je dobré, že to máme na programe a musíme to mať na programe, tak aby sa táto závažná problematika naozaj riešila. Mám ťažké srdce, pretože pretrečnička pani Lochbiller už hovorila, že toto je vec, ktorá sa nedieje iba mimo EÚ, ale aj u nás. Aj teraz, v tejto chvíli, v mojom voľbnom okrsku, bohužiaľ sú ľudia z východnej Európy, ktorí sa zneužívajú, a pracujú ako otroci. Naša inštitúcia um, má uh, vo svojej misii ochranu ľudských práv. A hovorili ste o tom koncepte moderného um, otroctva, že stále nie je zadefinovaný v medzinárodnom práve. A tam EÚ môže zohrať veľmi dôležitú úlohu. Myslím, že by sme mohli ísť príkladom v legislatíve napríklad moderný eh, akt o uh, otroctve v mojej krajine z roku 2015, taktiež Belgicko, eh, tam už je dosť v popradí, takže je dôležité to presadiť celoplošne. A teraz transparentnosť firiem, teda zverejňovanie detailných informácií o celom reťazci. My máme uznesenie, ktoré hovorí o harmonizácii korporátnych zákonov eh, v zmysle due diligence. No a myslím, že 40 eh, miliónov ľudí eh, celosvetovo, to je to číslo, ktoré som počul, ktorí sú otrokmi. Však to je viac ako hm, celá populácia niektorých krajín. Naozaj si veľmi vážim vašu prácu. Ďakujem aj kolegom, ktorí prispeli k tomuto dokumentu, ktorý tu máme. Je to hodnotný dokument. A teraz si dôležité si ho zaramcovať do praktického kontextu, aby sme aj my vedeli, ako môžeme prispieť. A potom aktivisti, občianská spoločnosť, mimovládky, tie tiež musia spolu s nami vyvíjať ten tlak a informovanosť. Presne to, čo ste nám dnes povedali, musí preniknúť e, aj na verejnosť a takto musíme ovplyvniť legislatívu. Moja otázka. Vieme, že obete existujú a ešte by sme mohli vyzvať prijatiu lepších opatrení, aby sa tieto obete dokázali spamätať e, psychologická podpora, e, lekárska podpora, reintegrácia do spoločnosti. Ako to vy vnímate, panelisti? Lebo hovorili sme o dôvodoch otroctva, ale možno by sme sa mali pozrieť na to, ako praxi EÚ môžeme podporiť e, tie obete, čo môžu urobiť SVČ alebo z finančného hľadiska. Čo teda môžeme spraviť na podporu obeti? A ešte by som rád povedal niečo k krajinám Južnej Ázie. Ja viem, že tam ten problém je e, dosť e, prezentný. Vypočul som si panelistku z USA, ktorá hovorila o tomto probléme. Taktiež v niektorých arabských krajinách dochádza k zneužívaniu migrujúcich pracovníkov. Čiže vo vzťahoch s týmito krajinami, čo by mohla EU urobiť, Ako tieto ľudskoprávne aspekty presadiť my s predsedom Pancerím na to stále tlačíme, ale čo urobiť v tých partnerstvách? aby nedochádzalo k zneužívaniu pracovníkov. My možno máme nejaké nápady, ale mňa by zaujímali tie vaše. A ešte raz, pán predseda, dovolte mi povedať, e, naozaj e, som si vypočul všetky tieto svedectvá, sú veľmi inšpirujúce a myslím si, že to, čo ste povedali, zarezonovalo mnohých, ktorí tu dnes sedia. Naozaj e, ten váš osud, vás aj vášho manžela. Naozaj musíme zabraniť, aby sa takéto situácie opakovali. Takže naozaj um, sa musíme s týmto problémom seriózne popasovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolega Kán. A teraz odozdám slovo CIA. Uh, zastupcovia ESVČ, pani Ingrid Tormes. Thank you, Chair, and also thank you very much. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať aj všetkým panelistom. Veľmi vítame toto podujatie a tejto prezentácie. Nechcem zachádzať do podrobností, pokiaľ ide o tú konceptuálnu diskusiu, zameriam sa skôr na obsah toho, čo momentálne robíme a čo by sa dalo robiť do budúcna, pokiaľ je o tie odporúčania a tak ďalej. Ide o tému, ktorá je pre EÚ veľmi dôležitá, je jednou z priorít v rozvojovej pomoci, v rozvojovej spolupráci, dialog o ľudských právach v obchode. Ja som z oddelenia SVČ pre ľudské práva, takže nie som schopná porozprávať vám o všetkých aspektoch, ale toto, na tomto ľudskoprávnom poli sa význam. Celosvetové odhady ukazujú, že 152 miliónov detí celosvetovo pracuje ako detskí pracovníci. A 8,7 no, to je náš cieľ podľa rozvojových cieľov. Taktiež bola globálna konferencia o eradikácii práce detí. Tak to bude v novembri v Buenos Aires a príjmeme tam konkrétne záväzky. Uplatňujeme multidimenzionálny prístup s zapojením viacerých aktérov, so zameraním hlavne na detskú prácu, dodávateľské reťazce a implementáciu projektov v oblasti textilu, Eh, ťažby a rybolovu. Samozrejme, že naďalej budeme sa zameriavať na obete, to tu už odznelo. A pokiaľ ide o nutenú prácu, aj tu by som chcela zdôrazniť, že EÚ robí prácu na podporu ratifikácie a implementácie dohovorov ILO, konkrétne protokolu o nutenej práci. našich obchodných dohodách v GSP plus a tak ďalej máme klauzuly, ktoré sa týkajú nutenej práce, takže sa mu v externej dimenzii e, výrazne venujeme. Firmy zohrávajú kľúčovú úlohu. My podporujeme usmernenia OSN, Business and Human Rights, e, teda podniky a ľudské práva. Chceme, aby všetky krajiny OSN toto dodržiavali. Tak Tiež to považujeme za dobrú vec, ako riešiť niektoré z foriem zneužívania, o ktorých sa tu dnes hovorilo o ktorých často hovoria mimovládne organizácie a aktivisti za ľudské práva. Rada by som zdôraznila to, že akčný plán o ľudských právach a demokracii končí v roku 2019, čiže budúci rok. A ja si myslím, že tie odporúčania, ktoré tu dnes boli odprezentované, že tieto nám poslúžia ako veľmi dobrý základ, keď spustíme diskusiu o tom, ako ďalej pracovať s touto témou. Akčný plán už e, spomína obchodovanie, detskú prácu a práva, pracovné práva vo všeobecnosti, ale dá sa to ešte viac rozpracovať a možno vnímať v kontexte a v kontexte ekonomických a sociálnych práv. Ďakujem pekne. Grazie. Ďakujem pekne. A teraz odozdám slovo pani Maria Rosis de Paulis z DigiDevco. Ďakujem pekne, pán kolega Panceri. Som... Teším sa, že som tu dnes medzi vami, že som si mohla vypočuť tieto emocionálne príhovory a tie svedectvá. Ja som z Európskej komisie, kde sa v našej sekcii verujeme práve otázke slušnej práce. A snažíme sa implementovať program slušnej práce v rámci všetkých sektorov. Chcela by som zdôrazniť niektoré z príkladov našich krokov Úspešne sme implementovali slušnú prácu v oblasti rybolovu, napríklad pokiaľ ide o Thajsko, kde množstvo migrantov bolo vykoristovaných a spolupráca s občianskou spoločnosťou a vládou, ako aj inšpekcie a zlepšenie legislatívy, to sa nám všetko podarilo dosiahnuť a tešíme sa z takýchto výsledkov. Ďalším projektom, ktorý budeme implementovať a využijem tú príležitosť, aby som oznámila napríklad spustenie 20. novembra v Bruseli. Budeme, spustíme projekt eliminácie detskej práce v rámci textilnej a odevnej, eh, odevných odvetví a v troch krajinách. Burkina Faso Mali, kde produkcia bavlny je jedna z, najvyšších, z najvyšších, kde je tá incidencia vykoristovania detí takisto jedna z najvyšších, ako aj nútenej práce. A ďalej Pakistan, kde takisto sa pestuje bavlna a je to takisto spojené teda s tým odevným odvetvím. Tieto krajiny sú súčasťou tých globálnych dodavateľských reťazcov a preto by sme chceli, mať v týchto segmentoch možnosť zlepšiť transparentnosť a vyslopovateľnosť týchto reťazcov a v rámci týchto reťazcov sme, alebo v rámci týchto našich krokov sme momentálne ukončili evaluáciu našich krokov a snažíme sa podporovať občianskú spoločnosť a všetky podniky zamestnávateľov, obchodné organizácie, ako aj odbory, aby pomohli lokálnym výrobcom, miestnym výrobcom. Môžeme hovoriť o Južnej Ázii, ale aj takisto aj o ďalších častiach sveta, aby sa prijali lepšie pracovné podmienky, ale zároveň, aby sa robila osveta osveta na úrovni spotrebiteľa, predovšetkým pokiaľ ide o spotrebiteľa v Európskej únii, pokiaľ ide o identifikáciu tých najlepších značiek a aby sa tam mohli títo spotrebiteľa rozhodnúť, či si to kúpia alebo nie, či tam je transparentnosť alebo nie. Budeme mať na konci roka podujatie aj ocenenie a Ďalšiu vec, ktorú by som chcela spomenúť, to je napríklad pokiaľ ide o oblasť minerálov, spustíme projekt, práve pokiaľ ide o konfliktné oblasti, v oblasti veľkých jazier, pokiaľ ide o 3TG minerály, zlato, tungstan a cín, to sú minerály, ktoré sa používajú v počítačoch a telefónoch, a, a jeden z tých komponentov tohto, z tejto snahy je eliminovať detskú prácu, nutenú prácu, rovnako ako v prípade projektu hm, bavlny. Ide aj tu o integrovaný prístup. Chceme pomôcť obetiam, chceme zaviesť preventívne opatrenia, ale takisto chceme predniesť určité alternatívy, v tom zmysle, že chceme zlepšiť možnosť vytvárania pracovných príležitostí v spolupráci s podnikmi. A pokiaľ ide o vykoristovanie detí, to je iba pár príkladov, ale budeme pokračovať aj ďalej v tejto oblasti. Pokiaľ ide o tú dodávateľskú časť, budeme v súčinnosti s súkromným sektorom spolupracovať ďalej a s ostatnými a budeme sa venovať ďalším opatreniam, ktoré napríklad implementuje Európska únia ako externý investičný plán. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem pani De Paulis za váš príspevok. A teraz môžeme začať s odpovediami našich rečníkov. Ako ste videli, táto diskusia sa týkala konceptov novodobých foriem moderného otroctva. Možno, že by bolo vhodno teraz dôrazniť, aký je rozdiel, ak existuje nejaký rozdiel tu, v tejto oblasti. A potom možno ďalší aspekt, ktorý podľa mňa je veľmi dôležitý. Nutená práca a takisto aj práca mladistvých detí v priemysle, v manufaktúrach, v ťažobnom priemysle, v textilnom priemysle. Toto všetko je jedna z najhorších fóriem eh, novodobého otroctva. Pokiaľ ide o cesta k certifikácii produktov, eh, ktoré prichádzajú na trh EÚ, by možno mohla, for, mohla byť formou, ako bojovať proti týmto moderným formám otroctva. Potom tu máme tému, ako by bolo možné vyriešiť ten problém, ktorý tu bol spomenutý vo videu eh, CNN, ktorý sa týkal práve otázky imigrácie. Začneme od vás. Nech sa páči. Ehm, thank you very much, uh, honorable member. Ďakujem pekne dámy a páni eh, za tieto otázky a ďakujem takisto aj pánovi predsedovi za jeho dodatočné pripomienky. Pokiaľ ide o diskusiu, koncept otroctva je veľmi zložitý pretože tu máme sociologické definície a to sú práve tie kde sú experti, sociológi alebo mimovládky, ich využívajú v rámci svojej činnosti v teréne. A potom tu máme právny rámec s právnymi definíciami otroctva. A potom tu máme ďalšie dodatočné definície, ktoré sa týkajú určitej praxe, dohovor, 126 a potom dohovor 56 OSN, ktorý nám poskytuje dodatočnou formou práve eh, definíciu nutených prác, zneužívania práce žien a detí a rôznych fóriem otroctva. Avšak nikdy, nikdy sa úplne jasne nehovorilo o tom, že či tieto definície zodpovedajú naozaj definícii eh, súčasného otroctva eh, tá 126 OSN o otroctve hovorí o tom, že je potrebné mať e, vyhliadku, možnosť e, to spojiť s právami vlastníctva, keď tieto osoby sú e, definované ako predmet či sú všetky tieto prvky spojen, splnené tak to môže zodpovedať tejto definícii otroctva. Avšak máme tu ale veľa diskusí medzi expertami o hľadom rôznych interpretácií tých, tejto definície. A vtedy buď eh, ten, to bolo pôsobnosti rozšírime alebo zúžime. Potom tu máme expertov, ktorí až doteraz eh, sa zamýšľali len nad definíciou dohovora, dohovoru 1226, avšak diskusia medzi expertami alebo výskumníkmi či vedcami ešte neexistuje, eh, neexistuje, pokiaľ ide o koncept medzinárodného práva v rámci tejto oblasti, pretože hovoríme o otázke, že či eh, by sme mali pre väčšinu práv členských štátov toto zakomponovať. A potom ide o ďalej zvuk, zvykové právo, občianský zákonník a tak ďalej. Tu musíme vedieť, či sú tu etické, morálne alebo právne dôvody eh, na to, eh, to eh, zakomponovať, keď členský štát sa rozhodne konať v tejto oblasti. Toto sú analýzy, ktoré ešte zatiaľ neboli implementované a je potrebné začať s nimi začať s tým najlepším možným prístupom, aby sme vedeli, že či áno, či nie, či členské štáty sa môžu opierať o tradičný rámec dohovoru 1926 alebo nie, alebo či je tu nejaká širšia definícia, pretože sa spomína e, otroctvo, ktoré by mohlo napríklad e, sa opierať o praktiky blízke otroctvu, o praktiky, ktoré áno alebo nie boli tu už zakomponované, alebo áno alebo nie zodpovedajú tej definícii otroctva, ktorá sa nachádza v tomto dohovore. Čiže či je človek eh, braný ako predmet, ako tovar zo strany vlastníka podniku. A toto všetko je ešte na diskusiu. Eh, pokiaľ ide o eh, tú druhú otázku, nie je to vôbec náhoda, že po po pozostavení činnosti pracovnej skupiny pre otrstvo OSN, OSN sa rozhodlo eh, vytvoriť osobitného spravodajcu, osobitného výslanca pre obchodovanie eh, s ľuďmi, a ktorý by sa práve venoval tejto otázke novodobých eh, foriem otroctva, ktorý už na tom trocha pracoval, kde však chcel zdôrazniť nepreviazanosť s prácou. Toto je však problematické, kde nie, pretože niektoré praktiky môžu byť považované za obchodovanie s ľuďmi a niektoré za novodobé formy otroctva, čiže nútenú prácu, ako kvalifikovať Takže ten problém spočíva v tom, že môžeme ehm, vyústiť v diskusiu o, ehm, o tom istom jave na základe rôznych aspektov, alebo môžeme rozprávať o rôznych aspektoch tým, že budeme používať tú istú kvalifikáciu, ten, tú istú definíciu a to je problém. Takže myslím si, že by bolo vhodné, aby sme rokovali o, o takej záväznej dohode, pokiaľ ide o, alebo záväznom dohode, pokiaľ ide o prístup, potom otázka obchodovania e, s ľuďmi pred desiatimi rokmi ešte v mojej práci, e, keď som to prekladala, myslela som, že tento akcept môže byť použitý aj pre ďalšie členské štáty, že by vedel pokryť e, všetky praktiky, tie najvážnejšie záležitosti a členské štáty vtedy boli pripravené tak urobiť, avšak teraz Vidíme, že po týchto desiatich rokov členské štáty využívali tento rámec, aby bojovali hlavne proti sexuálnemu zneužívaniu, ale ak by ste otvorili túto e, pan, skrinku, tak to bude ozajstná pandorína skrinka, pretože je to otázka obchodovaná s ľuďmi na základe sexuálneho zneužívania. A potom tu máme otázku či eh, eh, prostitúcia, sexuálne zneužívanie eh, je tým istým a pritom toto sú dva rozdielne modely na medzinárodnej úrovni, čiže koncept obchodovania s ľuďmi opierajúci sa o sexuálne zneužívanie, to je taký vágny pojem a je to takisto základný bod, pokiaľ ide o definovanie situácie, v ktoré sa môžu dostať eh, dospelí. Ja hovorím o prostriedkoch, ktoré môžu byť využité pre to, aby sme zabezpečili súhlas ja som zverejnila taký článok, ktorý hovorí o prepojení medzi rôznymi formami otroctva a medzi eh, súhlasom. Čiže treba nájsť nejaké také kontaktné body, aby tento rámec mohol byť eventuálne považovaný a využitý aj e, na toto. Takže avšak e, pri e, otroctve tam je potrebné, pri týchto novodobých formách otroctva tam ten súhlas neexistuje. Toto je diskusia, ktorú sme si vypočuli, ktorá bola veľmi komplexná a s tým, že vieme, že všetky tieto ex- koncepty novodobej formy otroctva nemôžeme dať do jedného spoločného rámca. To nám ešte komplikuje situáciu. Potom sme spomínali uh, aktivity Medzinárodnej organizácie pre uh, prácu a nový protokol. To je veľmi zaujímavé, pretože tam sa hovorí, že obchodovanie s ľuďmi uh, je aj nutenou prácou. Zatiaľ čo? Ten protokol hovorí opak, čiže obchodovanie s ľuďmi pokrýva časť nutenej práci, zatiaľ čo o IT hovorí opak Takže pokiaľ ide o obchodovanie s ľuďmi, sa hovorí, že nutená práca predstavuje nútené zneužívanie. Um, nútené využívanie a sexuálne využívanie. Toto isté um, môžeme povedať v rozpore s prostitúciou a obchodovaním ľuďmi, s ľuďmi v rámci uh, prostitúcie uh, um, právnici veľmi ťažko súhlasia s tým, že niektoré formy sexuálneho zneužívania alebo prostitúcie môžu byť súčasťou nutenej práce a že by mali byť považované e, za akési pracovné zneužívanie. Pre niektorých je to neakceptovateľné. Ako môžeme definovať toto v súlade s prácou, aj keď ide o nutenú prácu? A, takže máme tu celú paletu otázok, e, ktoré e, nám vytvárajú teoretické ako aj praktické problémy pre diskusiu v tomto rámci. Veľmi ťažko sa môžeme pochnúť, ale aj žiaľ Bohu musím povedať, že som tá prvá, ktorá sa snažila šíriť túto možnosť. Každý má svoj vlastný rámec, Medzinárodná organizácia práce má svoj Eh, rámec práce v rámci svojho protokolu, OS, protokolu OSN má svoj rámec, ktorý sa týka obchodovania s ľuďmi s tým, že eh, prístup eh, je na báze toho nadnárodného trestného konania. Potom tu je ešte dohovor MI 1926, ktorý už je staré, strašne zastaralý. A potom aj 56, ako povedal spravodajca hm, Avšak je tu veľmi zaujímavý eh, bod, pretože eh, pokiaľ si zoberieme bezpečnosť, eh, zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN, kde sa spomínali práve bezpečnostné otázky, aby sa ešte to zhoršilo, tá komplexnosť tej situácie, kde boli také individuálne sekcie, ktoré sa týkali tých, ktorí boli považovaní za pašer ako za obchodovanie obchodovníkov s ľuďmi. Hm, toto umožnilo upresniť celý tento rámec. Veľmi treba byť opozorný, o, o, treba byť ostražitý, pretože tento rámec obchodovania s ľuďmi potrebuje naozaj definovanie, pretože tam máme nábor, dopravu alebo transfer, ubytovanie. Takže tento trh táto predaj osôb, ktorý by mal byť zneužívan, ktoré sú zneužívané inými, ak to chceme interpretovať stricto sensu, tak potom by to malo vychádzať z takého rámca obchodovania s ľuďmi, ktorý poznáme zatiaľ čo v rámci EÚ, to je oveľa širšie. A potom tu máme ešte aj otázku hm, transferu, výmeny, kontroly, eh, kde máme trošku taký ešte širší eh, rámec v rámci EU, kde ide o transfer vlastníctva. Ak sme v rámci a eh, v oblasti tohto rámca, tak môžeme potom v podstate ešte aj zásobovať trh s otrokmi a to by bolo ešte komplexnejšie eh, v oblasti toho rámcu, ktoré máme k dispozícii. Potom je tu ďalší problém, komplexnosť. Máme tu minimálne ľudské práva, e, rodovú rovnosť, násilie páchané na ženách a deťoch, všetky tieto aspekty, medzinárodné trestné právo, generálneho prokurátora, prokurátora e, Medzinárodného súdneho dvora, ktorí sa zúčastňovali na diskusiách na pôde OSN ohľadom tohto trhu s otrokmi. Ak by to bolo niečo systematické, toto by mohlo umožniť že to bude súčasťou zločinu alebo teda trestných eh, činov eh, na medzinárodnej úrovni. Potom všetci tí obchodníci s ľuďmi predpovažujeme to za skôr ich za také bezpečnostné riziko, pokiaľ ide o obchodné otázky, zdravotné otázky. A nikdy sme tam nespomínali tiež tiež odoberanie orgánov v rámci smerníc alebo v rámci protokolov o obchodovaní s ľuďmi. Potom tu máme tú vertikálnu alebo horizontálnu dimenziu, tie praxe používané jednotlivými štátmi, ktoré majú nutenú prácu v rámci tých pracovníkov, ktorí pochádzajú z Číny, Uzbekistánu, v, a ktorí pracujú v rámci priemyslu od couture, v textilnom priemysle, v centrálnej Ázii a tak ďalej. Toto všetko sú praktiky, ktoré realizujú obchodníci s otrokmi, prevádzači. Niektorí z vás ste spomínali tiež e, globálny pakt OSN na túto otázku, že to je soft law. Tak ako aj usmernenia OSN ohľadom podnikov. To je takisto soft law. Keď si zoberieme zmluvy v rámci nadnárodných spoločností, ktoré by mali byť zaviazané ľudskými právami, tam je len časť problému, ktorý by sme chceli vyriešiť. Certifikácia tovar, ktorý môže byť označený etiketami alebo nejakými značkami, nejakým spôsobom, nutená práca, práca detí. OK, avšak kto to bude certifikovať? Ako zabezpečíme, že tu bude ozajstná kontrola vykonávaná? To je problém, ktorý už pri zneužívaní detí v západnej Afrike pri napríklad zbere kaká vyvstal. Niekedy máme novinárov, ktorí prídu na miesto a ktorí vidia, čo sa deje a dokázalo sa, že dokonca aj v rámci tejto oblasti, že to nefunguje, ako že to je všetko pekné, ale hovorme na rovinu. Kto kontroluje certifikáciu? Mimovládne organizácie, nadácie, je to dôveryhodné alebo nie? Ako môžeme dokázať, eh, že tu není len nutená práca detí? Takže ja by som zatiaľ skončila tu. Naozaj sa snažíme vyvíjať veľké úsilie, aby sme vyslali pozitívne signály. Netreba len bojkotovať eh, produkt eh, v 90. rokoch. Nezabúdajte, že toto všetko v tej dobe vytvorilo alebo spôsobilo bojkot. Avšak potom sme videli, že deti, ktoré áno, pracovali, veľké podniky, ktorých zneužívali a potom im už uh, nedávali uh, zmluvy uh, subdodovateľom, potom tí nemohli zabezpečiť prácu rodinám a potom zomierali od hladu a tak ďalej. Nemôžete sa, nemôžete zaútočiť na tých najzraniteľnejších, ale na tie veľké ryby lebo toto všetko môže spôsobiť, že bojkot spotrebiteľov spôsobí to, že podniky prestanú uh, znižovať ich produkciu, pôjdu inde bez toho, že by v podstate do hĺbky pretavili ten systém, zatiaľ čo my chceme prekopať ten systém do hĺbky. Ospravedlňujem sa, že som dlho. Grazie. Ďakujem pekne. A teraz eh, ma tu máme Zoja Sakelianovia z komisie. Nech sa páči, 10 minút máte. Thank you very much, Chair, honorable members of the European Parliament. I speak to you on behalf of the... Dobrý deň. Ja hovorím v mene EU koordinátora pre obchodovanie s ľuďmi. Rada by som sa poďakovala všetkým eh, panelistom. Vyjadrila by som sa Teraz stručne k tomu, čo sme si dnes vypočuli. Samozrejme, že je potrebné riešiť tú základnú otázku. Prečo je potrebné si uvedomiť, že sú tu odlišné fenomény, ktoré sú riešené rôznymi právnymi nástrojmi, ale máme tu aj takéto zastrešovacie názvy. Máme e, teda identifikovaný problém, ale nemáme riešenie, ktoré by vyhovovalo za každým. Máme napríklad e, štátom sponzorovanú prácu, to sa rieši inak, ako organizované um, zločinecké bandy, ktoré obchodujú s ľuďmi. Nede iba o používanie jazyka, nede iba o pojmológiu, ale ide konkrétne aj o procesy, um, teda um, ako pracuje prokuratúra, ako sa pomáha obetiam a tak ďalej. Odporúčania za každým musia vychádzať e, z vyhodnotenia potrieb a z analýzy situácie. Áno, môžeme povedať, že na národnej úrovni sa možno veci uplatňujú trošku odlišne, že sú tam problémy a tak ďalej. A ďalšia vec, ktorá je relatívne jednoduchá, relatívne jednoducho sa navrhne, e, správame novú zmluvu, začníme od znova a toto by podľa mňa bolo kontraproduktívne. My sa teda angažujeme globálne s partnermi na multilaterálnej úrovni, tak eh, aby právne nástroje boli ratifikované a podporované, nie len pokiaľ ide o štandardy boja proti obchodovaniu, ale aj medzinárodné pracovné štandardy, ľudské práva a tak, práva a tak ďalej dohovor e, OSN proti organizovanému zločinu a protokol o, o obchodovaní s ľuďmi, toho sme signátárom, taktiež protokoly ILO o nutenej práci a tak ďalej. To sú dohovory, ktoré sú relatívne nového dáta. E, napríklad protokol o boji e, proti obchodovaní s ľuďmi je až z roku 2005. Takže musíme sa zamerať na korektné uplatňovanie, také, ktoré naozaj životy ľudí zmení. Je dôležité zabezpečiť, aby sme mali naozaj komplexný prístup k obchodovaniu s ľuďmi, pretože ľudskoprávny prístup e, má také dve osy, e, teda zraniteľnosť ľudí a ten, ich ochrana a na druhej strane potrestanie um, e, vynikov. Chcela by som povedať, že Európska únia tu zohráva svoju úlohu, pretože tu vzniká určitý dopyt, ktorý potom vedie k využívaniu a zneužívaniu. Podľa UNODC, keď sa pozrieme na HDP krajín, tak vidíme, že čím bohačia tá destinácia, krajina, e, cieľa, e, o to viac majú teda ľudí e, z tých chudobnejších krajín a teda tá paleta tých krajín je o to širšia. A Európskej únie je jedna z najširších. Teda tí ľudia potom prichádzajú z chudobnejších častí sveta, to je mm, logické. Obchodovanie je zločin, ale tlačí ho dopyt. E, nede o to, že by sa človek stal obeťou, preto lebo zraniteľný. Nie. Je tu taký skrytý aktér v celej tejto hre a to je ten, kto z toho profituje. V roku 2014 až 2017 v tomto období Európska únia realizovala, alebo tak zaviazala sa, e, zaplatiť OSN 8,7 e, miliardy eur. Stále sme najväčším donorom. 17, pardon, 75 miliard e, eur sme dali na rozvojovú pomoc. V súlade s agendou 2030, kde sú tri rôzne ciele týkajúce sa obchodovania s ľuďmi, čiže naozaj musíme úplne eh, takýto komplexný prístup. Nebudem opakovať, čo povedala kolegyňa z DigiDevko, ale je tu viacero krokov, ktoré Európska únia prijala, aby sme eh, riešili otázky textilu a teda tých globálnych reťazcov. Spolupracujeme s medernými partnermi a mm, veľmi tlačíme aj rodovú dimenziu. Minulý týždeň v rámci veľného zhromaždenia OSM sme spustili druhú fázu iniciatívy Spotlight. Týka sa to násilia na ženách a je tam silná dimenzia obchodovanie s ľuďmi, hlavne v Ázii, kde polovica migrujúcich pracovníkov sú ženy. Migrácia teda e, má potenciál podpory rastu. Ženy, ako migrujúce pracovníčky sú veľmi zraniteľnou skupinou, pokiaľ ide o e, zneužívanie a e, nutenú prácu. Je našou povinnosťou skoncovať e, s tou kultúrou beztrestnosti, keďže momentálne toto v obchodovaní s ľuďmi prevláda. Čiže tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Chceme pomáhať obetiam to je všetko z mojej strany. Ďakujem pekne. Grazie, grazie. Ďakujem pekne. Pán Nátan, keby ste mohli odpovedať na tie otázky zo strany pani Lohbilar. Nech sa páči. Thank you, chair. Thanks to... Ďakujem pekne. Ďakujem členom Európskeho parlamentu a delegátom za vašu reakciu na otázky, ktoré my v našich prezentáciách sme spomenuli. Je tu pár vecí, ktoré by som chcel spomenúť. Napríklad poprvé, prejdem cez tie dokumenty Európskeho parlamentu a spomenul by som, že oceňujeme to, že Európsky parlament už riešil napríklad otázku diskriminácie, ktorá existuje napríklad v východných krajinách Ázie, predovšetkým keď hovoríme o keď hovoríme o už spomínaných problémoch. A treba povedať, že tu boli viaceré kampane v minulosti, pokiaľ ide o podporu ľudských práv, pokiaľ ide o tieto veci a máme tu už konkrétne pozitívne výsledky v tom zmysle, že nové generácie uh, už vlastne prestali, pokiaľ ide o niektoré časti spoločnosti a takisto si treba uvedomiť, že indická vláda prijala konkrétne predpisy a máme aj Národnú komisiu, ktorá sa teraz rieši týmto, ktorá teraz rieši tieto otázky, ale problém je, je napríklad otázka diskriminácie, pokiaľ ide o náklady a takisto aj pokiaľ ide o kasty. A sú tu z časti spoločnosti, ktoré sú považované za sekundárnu časť spoločnosti keď niekto hovorí o Dalitoch, tak my nie sme nejakí e, ľudia bez dôstojnosti. A keď odmietame tieto nútené práce, keď nechceme byť jednoducho otrokmi tej dominantnej kasti alebo kastám, na druhej strane však výsledok je taký, že tie, e, tie násilnosti na nás sú potom oveľa vyššie a silnejšie. Takže to tomuto teraz musíme čeliť a vláda v Indii musí urobiť ešte ďalšie opatrenia, aby zabezpečila práva komunít Dalidov. A keď hovoríme napríklad o zrušení detskej práce, myslím si, že štát a firmy musia ešte urobiť toho veľa, všetkým tie, ktorých sa to týka pretože aj tu zohrávajú kasty veľkú úlohu. Stále vidíme, že to boli kasty, ktoré vlastne nutili uplatňovať takúto detskú prácu. Práve sú to dievčatá, ktoré boli prenesené z jednotlivých štátov do tých do istých častí Indie na to, aby pracovali v tých odevných priemyselných podnikoch, čo však je veľmi dôležité. Musíme urobiť monitoring, transparentný nábor, férové platy a vytvoriť podmienky pre dievčatá, ktoré pracujú v takýchto ťažkých podmienkach. Myslím si, že musíme pokračovať spolupráci s vládou a parlamentom na to, aby sme spoločne situáciu zlepšili. Zároveň by som chcela apelovať na Európsky parlament, na váš podvýbor, aby ste urobili dohodu s Indiou, aby India si uvedomila tú skutočnosť, potom automaticky vláda inak zareaguje a toto môže vyriešiť radikálne tú situáciu, práve pokiaľ ide o Dalídov. Ďakujem za to, že bola zriadená táto task force a že sa budete zaoberať touto otázkou, tak je veľmi dôležité, aby tie legislatívy nové boli implementované aj v našej krajine správnym spôsobom a za to vám veľmi ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Jung, nech sa páči, máte slovo. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja budem reagovať na niektoré z tých otázok, ktoré tu odzneli. Prvá otázka. Keď som ja začala spolupracovať s tou koalíciou a bojovať proti finančnej kriminalite, ten Thomson Reuter, Europol a ďalší členovia sú v tejto koalícii, takže spoločne teraz sa uberáme v príprave na G7 a patričnom čase sprostredkujeme viac informácií, ako vlády môžu bojovať proti týmto finančným podvodom. Takže pripravujeme konkrétne nástroje. A druhá otázka, ktorú by som chcela zodpovedať. Ďakujem za vaše pripomienky, ako my podporujeme obete. My vieme, aké sú tu problémy, ale ako my riešime a hľadáme riešenia Ja vediem aj neziskovú organizáciu a v rámci tejto nadácie spolupracujeme s tými, čo prežili otroctvo, máme globálnu sieť, stretávame sa pravidelne, aby sme pomohli vládam, či už je o politiku, či už je o svetu. Ale súčasťou toho je aj to, že my sme mali nedostatok vzdelávania. Keď mňa držali ako, ako predané dieťa, tak jednoducho samozrejme nikoho nezaujímalo, ako bude vyzerať moja budúcnosť. Na čo sa oni pozerali, boli peniaze, čo z toho oni mali v tej chvíli. Takže obete, ktoré nemajú vzdelanie a keď sa stanú dospelými, tak jednoducho je tam veľa potrieb, ktoré treba riešiť. Integrácia do spoločnosti, vzdelanie, nájdenie práce a samozrejme nedostatok prostriedkov, pokiaľ ide o pomoc obetiam centrám možno prostredníctvom tých sankcií pre podniky, ktoré zneužívajú ľudí. A sú tu aj ďalšie oblasti, ako sa dá pomôcť. Potom otázky, že či potrebujeme tu viditeľnosť, viditeľnenie alebo transparentnosť v rámci dodávateľských reťazcov. Áno, treba robiť osvetu pre spotrebiteľov, to by mohlo pomôcť. A my si spotrebitelia sami vyberú, že čo si za vlastné peniaze kúpia. Takže treba robiť osvetu. A v tej chvíli, keď si oni e, chcú niečo kúpiť, to je ten rozhodujúci moment. Tá osveta má byť zacielená práve na toto. A potom, pokiaľ ide o vašu otázku, pán predseda, ako my podporujeme ľudské práva. Veď to je cieľom. My ako hostia sme počúvali konkrétne návrhy, ako môžeme chrániť ľudské práva, ľudské práva obetí, a ja si myslím, že vaša otázka ohľadne certifikácie, počuli sme to tu dnes, sú tu veľké možnosti, počuli sme, že sú tu aj výzvy. Myslím si, že sa nám podarí zabezpečiť 100% bez otro, spoločnosť bez otroctva, ale musíme niekde začať a musíme začať niečo robiť. Takže ja navrhujem, aby sme začali tým, že budeme odmieniať tie podniky, ktoré fungujú správne. To znamená, v rámci toho, v rámci toho ocenenia Freedom Seal sú tu viaceré podniky, ktoré môžu byť ocenené. Takže ja si myslím, že toto môže navodiť určitú transparentnosť a podniky môžu začať robiť nejaké konkrétne kroky. Ako to monitorovať? To je veľká výzva. Ako to monitorovať? A znova je tu spolupráca s partnermi na globálnej úrovni príprava softveru. Nehovorili sme tu veľa o technológii, ale my chceme takýto software zapracovať do monitorovacích systémov. Ide teda o taký vyhľadávač, aby sme mohli hľadať firmy, aby tieto boli viditeľnejšie v rámci toho reťazca. Máme takýto e, software. tiež auditorov je potrebné vyškoliť by naďalej posielame do terénu, ale mm, potrebná je tam tá odborná príprava. Napríklad tá certifikácia tretou stranou, to je tiež dôležitá vec. Či e, to nebude fungovať dokonale, ale bolo by fajn, keby sa EU do toho pustila. s cieľom dosiahnuť e, spoločný cieľ nášho úsilia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. na záver, aby sme uzavreli túto veľmi dôležitú diskusiu, tak si dovolím niekoľko krátkých zhodnotení. Musím vám povedať eh, veľmi úprimne, že prechádzame veľmi ťažkým obdobím, kedy, takým tmavým, kedy egoizmus eh, prevláda nad eh, pocitom solidarity. kde ľudské práva sú častokrát ponechané na dne ako keby niečo čo, to bolo, čo, čo nás otravuje. Ak vám môžem povedať niečo, tak by som povedala, že svet sa teraz rozdelil medzi tri pocity. Pocit nádeje, kde ľudia, ktorí v niektorých krajinách eh, sú, chcú byť novými protagonistami eh, na svetovej scéne. Potom tu máme pocit eh, hnevu, pretože sú to ľudia, ktorí eh, sú vylúčení z moderných procesov. A potom tu máme ešte pocit strachu, že o niečo prídete, o tie veci, ktoré ste získali. Ak by som mal zhodnotiť Európu v súčasnosti, tak eh, myslím, je to práve kontinent strachu, strachu z imigrácie, stracha z isla, strachu z islámu, strachu z terorizmu. A tento strach sa mení antropologicky, mení ľudí, ich politické názory a takisto aj volebné presvedčenie. A preto si musíme toto zohľadniť, pretože mali sme tu veľkú diskusiu, zaujímavé úvahy a ja si myslím, že sme urobili Všetko preto, aby táto diskusia bola skvelá. A takisto aj vy, ktorí ste novými otrokmi 3. tisícročia, kde ľudia sú len predmetmi na trhu s nutenou prácou a ženy sú častokrát zneužívané ako sexuálne služobníčky či v, domách, v domoch či inde deti, ktoré stále sú viac a viac zneužívané rôznymi spôsobmi. Hovorili sme takisto aj o téme, ktorá sa týka nielen celého sveta, ale aj Európy, pretože som chcel spomenúť príklad mojej krajiny, ale pani doktorka Skarpa to urobila a určite potvrdí. U nás sa eh, eh, práve je také tam prax s tou eh, tými deťmi, kde sa hovorí, že deti sú vašim vlastníctvom. Ide hlavne o deti, ktoré pochádzajú z krajín bývalej Jugoslávie, ktoré sú predávané rodičmi a stávajú sa tovarom cudzinca, ktorý si ich kúpi, ako Furtio Borceggi. Nie sú vôbec prenasledovateľní zo strany zákona Čas, niektorí sú používaní aj v obchode s omamnými látkami, obchodovaní s orgánmi a deti sú toho súčasťou. Či už ide napríklad o mrzačenie pohľavných orgánov, čo je veľmi nebezpečné, pretože viete, že v tých krajinách, kde je vojnový konflikt, deti sú častokrát unesené a sú donútené, aby bojovali ako detskí vojaci a žiaden konflikt nemôže byť e, dôvodom alebo spravedlnením tohto všetkého. Oveľa ťažšie je e, vyšpecifikovať všetky tieto nové formy súčasného otroctva v rámci týchto procesov, prečo koncept otroctva zostal nepresný a taký všeobecný. Je tu tiež koncept e, takého z kultúrneho hľadiska, pretože keď hovoríme o otroctve, myslíme si, že hovoríme o takom jave, ktorý bol typický pre 18. 19. storočie ako niektoré choroby, ktoré už sa strátili. Ale pritom nie. Opätovne prídu a na... objavia sa ešte oveľa väčšou silou. Takže som veľmi rád, že sme mali túto diskusiu a musíme sa zaviazať na tomto podvýbore ľudské, pre ľudské práva tohto parlamentu, že budeme sa snažiť poskytnúť eh, presnejšiu právnu definíciu pre túto tému, aby sme mohli lepšie pracovať eh, aj v nasledujúcom období na tomto koncepte. A musíme, hovorím to Európskej komisii, povedal by som aj rade, užívať politické e, ako aj ekonomické páky Európskej únie, aby sme mohli nastoliť na program dňa práve túto tému. E, už e, v prípade, keď sa budú zatvorať obchodné zmluvy a budeme sa snažiť a mali by sme sa snažiť šíriť oveľa väčšiu osvetovú kampaň ohľadom týchto fenoménov. Viac ako v súčasnosti Mali by sme z tejto témy urobiť eh, každodennú realitu, aby bola na programe dňa, spolupracovať s mimovladnými organizáciami, ktorí v tejto oblasti, ktoré v tejto oblasti pôsobia. V nasledujúcom mesiaci budeme mať týždeň ľudských práv. Budeme mať hneď na to príležitosť, kde budeme práve oslavovať z té výročia prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv a myslím si, že to bude práve ten týždeň, kedy, si, aj, kedy aj téma otroctva a nie toho starobilého, ale novodobého znovu nájde svoje miesto. Ďakujem vám ešte raz pekne za túto úžasnú diskusiu a tým uzatvárame túto časť nášho zasadnutia, nášho programu schôdze. Ďakujem. E ci prendi- siamo già pronti per il... Ci prendiamo 5 minuti per...